Good morning. Hi, it's me. Dobré ráno, kolegovia. Začali by sme, ak dovolíte. Srdečne vítam na našej schôdzi všetkých prítomných. Máme nabitý program, preto na by sme začali. Je mi ľúto, aj keď nie sú všetky politické skupiny e, zastúpené, došlo k nejakým oneskoreniam vlakov, e, vlaky bežkajú, je mi ľúto, nemôžem na to brať ohľad. Máme teraz e, na rade bod 5, hlasovanie o stanovisku výboru kont k rozpočtovým pravidlám. Spravodajcom je pán Tamáš Dojč. Pýtam sa, či chce ešte niečo povedať. Pred hlasovaním nie. Jens Gajer. Teňový spravodajca si želá vystúpiť. Kolegovia zo skupiny GUE, pán Jong a Inia Kari nám navrhli, aby sme z rozpočtových pravidel vypustili všetko, čo sa vzťahuje na delegované akty. My sme prejavili isté pochopenie ako socialisti pre tento ich návrh aby sme nedávali takýmito delegovanými aktami všeobecne splnomocnej komisii, ale všetky e, odseky, ktoré sa spomínajú delegované akty, keby sme vypustili, znamenalo by to, že by sme to trošku a podľa mňa prehnali. Um, uviedli sme v hlasovacom zozname mínus. Predpokladám, že aj ostatné skupiny budú postupovať rovnako, teda navrhujem, aby sme hlasovali všetkých týchto ocekoch uh, spoločne. Denis de Jong. Of course I can agree with that. Uh, Súhlasím s týmto návrhom, aby sme hlasovali unblock, ale trochu ma sklamalo, e, že sme nemali schôdu teňových spravodajcov, kde by sme boli bývali mohli vysvetliť, že chceme diskutovať o delegovaných aktoch v tejto oblasti. Teraz o tom budeme iba hlasovať a neprebehla výmena názorov, žiaľ. Um, ale nevadí mi to hlasovanie spoločne. Ak dovolíte ešte malá poznámka, ja ako spravodajkyňa hlavného nariadenia o výbore pre rozpočet aj v prípade delegovaných aktov sme konzultovaní. Už teraz sedíme v pracovnej skupine s komisiou, kde sa hovorí o delegovaných aktoch, teda neudeje sa nič, o čom by sme my nevedeli a čo by sme nechceli. Niektoré veci sa nám podarilo presadiť v nariadení. Spravodajca si ešte žela slovo, nech sa páči, Tamáš. Ďakujem. Chcel by som eh, predniesť dve technické poznámky a možno ešte jednu eh, dôležitejšiu poznámku. Podporujem plne to, čo povedal pán Gajer o delegovaných aktoch a o tom, ako by sme mali od nich upustiť, teda, že by sme mali hlasovať o týchto návrhoch unblock. Čo sa týka označení v hlasovacom zozname, Návrh 7 a 36 boli pôvodne označené za rovnaké, ale po porade so sekretariátom výboru sme sa rozhodli, že najskôr budeme hlasovať o návrhu 36 a potom o návrhu 7. A ešte by som musel vložiť do zápisnice, že ja som pozval tenových spravodajcov trikrát na stretnutie a nikto na to pozitívne nereagoval. Spomedzi tenových spravodajcov. Nemyslím si teda, že by ste ma teraz mali kritizovať. keď spravodajca pozviete nových spravodajcov e, na rokovania, môžete si nájsť 15 minút e, na krátke stretnutie a potom nebudete musieť kritizovať e, spravodajcu za to, že nechcel rokovať. Rozhodne to nebola moja chyba. Opäť je tu príjemná atmosféra, hneď ráno začneme hlasovať už sme hlasovať do zozname dopracovali tento návrh hlasovania unblock. Najskôr si e, preskúšame, či funguje hlasovacie zariadenie. Kto prosím nemá za sebou hlasovaciu kartičku? Urobíme si malý test. Koniec hlasovania. Takže ešte raz, e, bolo to veľmi rýchlo. Hlasujte prosím, skúšobne. Teraz je koniec hlasovania. Máme 20 kartičiek v zariadeniach. Máte teda všetci za sebou hlasovacie kartičky? Dobre. Návrh 2. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. 18. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Návrh 19. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 3. A kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 20. Tu sa bude hlasovať unblock. Zároveň 22 až 24, 29, 39, 41 až 50. Tak to je za? Proti? zdržali sa, zamietnuté. 21, kto je za, proti, budeme musieť hlasovať elektronicky. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 22. Toto je pokryté v hlasovaní blok, takže návrh 4. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté 25. S doplnkom kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Návrh 5 bol stiahnutý. Ďalej 26. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté 27, kto je za? Proti. Zdržali sa prijaté 28. A to je pokryté? Nie je pokryté. 28, kto je za? Proti. Zdržali sa zamietnuté 29 a 30. Toto je pokryté hlasovaniam blok. 31, kto je za? Proti. Zdržali sa Prijaté. 32 za. Proti. Zdržali sa prijaté. Ďalej 33, kto je za? Proti. Zdržali sa zamietnuté. 35, kto je za? Proti. Musíme si to overiť elektronicky. Nech sa páči, hlasujte. Návrh 35. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. 34, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 36, kto je za? Proti? Kto je proti, prosím? Musíme si to opäť elektronicky overiť. 36, prosím, hlasujte. Konec hlasovania. Prijaté. Ďalej, návrh 7 je bezpredmetný. Návrh 8, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. 9, ten bol stiahnutý. 38, kto za? Proti. Zdržali sa prijaté. 39, ten bol pokrytý. Ďalej 40, kto za? Proti. Zdržali sa prijaté. 41 je pokrytý. Ďalej 51. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Ďalej 52. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 53. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. 54. Kto je za? Proti? zdržali sa prijaté 55, kto je za, proti, zdržali sa prijaté 56, k je za, proti, zdržali sa zamietnuté 57, k téza, za, proti, zdržali sa prijaté 14 za, proti, zdržali sa prijaté 15 za, proti, zdržali sa Musíme si to overiť. Nech sa páči, 15. Hlasujte elektronicky. Konec hlasovania. Zamietnuté. Ďalej návrh 16. S ústnym pozmeňovacím návrhom. Kto je za? Kolega Dejom, nech sa páči. My by sme e, uprednostnili pôvodné znenie textu ktoré sa odvoláva na malé a stredné podniky, teda nemietame voči ústnemu pozmeňovaciemu návrhu. Týmto je ústny pozmeňovací návrh bezpredmetný. Hlasujeme o pôvodnom znení 16. Eh, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. 17. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Návrh 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. A teraz e, celé e, stanovisko, takto pozmenené, hlasujte elektronicky, prosím, menovite. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. 22 za, 2 proti. Blahoželáme spravodajcovi, ďakujeme za jeho prácu. A teraz prejdeme k ďalšiemu bodu na programe hneď. ähm, das ist die Haushaltsentlastung äh, Kommission. Súvisí to s absolutórium komisii za rok 2013. Nájdete dokumenty na našej internetovej stránke. Chcem tu privítať e, Catherine Day, generálnu tajomničku Európskej komisie. Srdečne vás vítame. Sme vďační za to, že ste prišli. Chcem sa poďakovať aj komisii, aj celému sekretariátu, koordinátorovi naozaj um, si museli odpovedať na veľké množstvo otázok. Začneme i hneď. Chcem sa opýtať, či dvor auditorov, pán Tome, ktorého srdečne zdravím, prosím, utište sa láskavo. Chceli by ste eh, sa vyjadriť? Nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem, pani predsedajúca. Dobré ráno, vážení členovia Výboru pre kontrolu rozpočtu Európskeho parlamentu. Som rád, že môžem prezentovať hlavné zistenia, ktoré sa týkajú administratívnych výdavkov komisie, konkrétne platby, ktoré sa vykonali úradom administratívy za e, individuálne nároky, ďalej oddelenie zodpovedné za e, human, za ľudské zdroje, informatiku a spoločné výskumné centrum. Tieto platby predstavujú 66 miliard eur a tento rok výber kont preskúmal aj výpočty mm, starobných dôchodkov a výsledky tohto skúmania sú zahrnuté v kapitole 1 výročnej správy Výsledky hovoria, že komisia musí zlepšiť zhromažďovanie zdrojových údajov a takisto musí mať zdroje, ktoré sú nevyhnutné na posúdenie toho, či niekto má alebo nemá nárok na dôchodky. Čo sa týka účtu z roku 2013 za administratívne výdavky, bolo tam 153 transakcií, z ktorých 98 sa týkali Európskej komisie. Dvor auditorov zistil, že tieto platby boli ovplyvnené chybovosťou. Spoločné výskumné centrum DG Communications a Úrad pre infraštruktúru a logistiku súvisia s týmito platbami. V predchádzajúcom roku dvor auditorov našiel chyby v súvislosti s manažovaním rodinných prídavkov. Informácie o osobnej situácii ľudí, zamestnancov, nebol eh, aktualizované. Kontrolné systémy komisie, ktoré skúmal dvor auditorov, 15 procedúr eh, jedného typu a 19 iného typu, Tam neboli žiadne závažné chyby. Členovia dvoru auditorov, podobne ako v predchádzajúcom roku, odporúčajú, aby komisia urobila ďalšie kroky na zabezpečenie toho, že zamestnanci naozaj budú poskytovať e, aktualizované dokumenty o ich osobnej situácii a tak sa dá zlepšiť systém, aby sa včas dali tieto dokumenty spracovať a to potom bude mať dopad na výpočet rodinných prídavkov. Ďakujem za pozornosť. Som k dispozícii, ak máte ďalšie otázky. Ďakujem. Ďakujeme. Pani Dej, nech sa páči, dávam vám slovo teraz. Thank you very much, Madam Chairman, and good morning, everybody. It's a... Uh, Dobré ráno prajem, je pre mňa potešením, že som opäť s vami vo vašom výbore pri tomto výročnom podujatí. Veľmi stručne, krátke poznámky k tomu, ako komisia posilňuje svoje riadenie, svoj manažment, čo je určite záujmom tejto, tohto výboru sa dozvedieť. E, veľmi úzko sme spolupracovali so, so spolu zákonodarcami a vytýčili sme právny základ na roky 2014 až 2020 na všetky programy, ktoré budú mať výdavky a prepojili sme tieto programy s cieľami Európa do roku 2020 tak, aby sa plnili ciele sú tu záväzky venovať 20 budúcich výdavkov na ciele klimatických zmien a zefektívnenie práce v, te, v tejto oblasti. Takisto pridaná hodnota únie, to sa má tiež preukázať v rozpočtoch svojou efektívnosťou a pokúšali sme sa takisto vyhodnotiť e, význam monitorovania. Výsledky sa zviditeľňujú, členské štáty väčšinou realizujú programy v rámci starého e, rámca finančného a v rámci starých pravidel, takže komisia sa venuje finalizovaniu nových operačných programov. Nejaký čas to potrvá, kým sa nové operačné programy rozbehnú, ale myslím, že veríme, že systémy riadenia týchto programov sú oveľa lepšie, ako boli v minulosti. Nadvezujem už na to, že čo sa tu povedalo, komisia pod novým predsedom komisie Junckerom je naozaj odhodlaná e, zlepšiť tieto veci. Mali sme to aj pani komisárku Georgievu, ktorá sa tiež venuje tejto téme. Čo sa týka nahlasovaniu a podávaniu správ zo strany komisie, v spolupráci s týmto výborom a dvorom auditorov sa snažíme zlepšiť situáciu v článku 3.1.8 ktorá súvisí. E, musí to byť spojené úsilie, komisia naozaj môže vytýčiť rámec, ale keďže členské štáty e, naplňajú 80 rozpočtu, naozaj z terénu musia prísť aktivity. Takže spolupracujeme aj s nimi, aby sa zabezpečilo, že informácie, ktoré nám poskytujú, sa sú stále kvalitnejšie a že môžeme previazať výdavky a ciele. Toľko z mojej strany, pani predsedajúca. Nech sa páči, ak sú otázky, veľmi rada zodpoviem. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Ja som bola vymenovaná za spravodajkyňu a preto budete musieť trošku strpteť neskôr mňa, predtým ako dostanú slovo ostatní. Ja som si veľmi podrobne pozrela vaše odpovede, pretože otázky sa týkali predovšetkým zaujímavých oblastí tohto výboru a mňa zaujalo najmä to, že vo vašej výročnej správe o činnosti sa ukazovatele na meranie cieľov stratégie 2020 majú vyčiarknúť tým, že ciele sú mimo kontroly generálneho tajomníka. Nemohla som sa obrániť dojmu, že sú tu isté pochybnosti o tom, či dokážeme naplniť tieto cieľa. Teraz nechcem ani vedieť, či sme ich splnili, radšej ich úplne vypustíme tieto ukazovatele pani Georgieva a pani Tyson Ehm, nás ubezpečovali o tom, že tieto ciele chcú plniť, ale generálny sekretariát predsa riadi tento proces, ako teda máme chápať, že v budúcnosti sa meranie o meranie úspešnosti nebude eh, vykonávať. Veľmi ma nepotešilo e, toto vypustenie, pretože za 10 rokov som skonštatovala trend, že nás neustále ubezpečujete, že ďalšie obdobie už bude lepšie, že výsledky budú pozitívnejšie. A teraz e, opäť raz vidíme, že je tu snaha vypustiť ukazovatele a možno budeme mať e, aspoň približný prehľad na základe jednotlivých výsledkov, ale nebudeme mať celkový prehľad. Mohli by ste sa k tomu vyjadriť? ako chcete konkrétne merať to, čo sa plnia cieľe zo stratégie 2020? Ďakujem. Veľmi rada odpoviem na vašu otázku v prípade tohto nedorozumenia. Stratégia 2020 má 5 hlavných cieľov, ako iste viete. Tieto sa stanovujú na európskej úrovni, teda sú to európske ciele napríklad na 70% zamestnanosť alebo na zniženie miery chudoby u ľudí alebo a taktiež zniženie miery predčasných ukončení školskej dochádzky. Tieto opatrenia sa uplatňujú v členských štátoch, eh, pričom členské štáty si stanovujú svoje vlastné ciele na národnej úrovni a toto sa monitoruje veľmi pozorne na úrovni komisie. Myslím, že sa nemýlim, keď poviem, že zhruba v februári alebo v marci predložíme eh, ďalšiu veľmi podrobnú štatistickú revíziu toho, kam sa eh, podarilo dostať členským štátom v tomto procese teda na národnej úrovni tento proces pokračuje. Ďalej v rámci komisii jednotlivé generálne rediteľstva majú na starosti eh, ďalšie sledovanie plnenia týchto cieľov. Napríklad pani Tyson veľmi správne poznamenala, že jej oddelenie, eh, teda riaditeľstvo pre zamestnanosť, eh, vyvíja politiku, ktorá má konečný cieľ 70% zamestnanosti a preto je to zodpovednosť konkrétneho oddelenia aby oni do svojej výročnej správy činnosti zahrnuli e, konkrétny e, postup, ako chcú tieto cíle plniť. Naše oddelenie, generálny sekretariát má na starosti celkovú koordináciu. My sme teda naše ukazovatele prispôsobili, aby sa týkali predovšetkým koordinačnej činnosti, ktorej sa my venujeme. A v syntéznej správe celkovej výročnej správy o činnosti potom e, uvidíme celkový pokrok. Podľa mňa je to veľmi dôležitá zásada, že zodpovednosť musí byť na úrovni tých, ktorí naozaj majú právo moci uplatňovať tieto rozhodnutia v praxi. Inak totiž budete musieť zodpovednosť za veci, ktoré nedokážete kontrolovať. My sme sa snažili ujasniť, kto presne nesie konkrétnu zodpovednosť a myslím, že stratégia 2020 je dobrým príkladom toho, za čo je zodpovedná komisia, za čo sú zodpovedné členské štáty a aby sa to monitorovalo dvojročne, pretože ukazovatele tohto druhu sa menia niekedy veľmi pomaly. Dva roky podľa nás je vhodné obdobie na to, aby sa preukázalo, či sa posunieme vpred alebo vzad. E, žiaľ, vzhľadom na hospodárskú krízu z posledných rokov celá Európska únia nedosahuje dostatočný pokrok napríklad, e, čo sa týka účasti na trhu práce alebo na zvyšovaní percenta HDP, ktoré sa e, využíva na výskum a vývoj, ale dosiahli sme pokroj napríklad, čo sa týka cieľov v oblasti vzdelávania, Vidíme, že počty mladých ľudí, ktorí odchádzajú predčasne e, zo školy, sa znižujú, taktiež e, e, počty študentov na tretej úrovni vzdelávania taktiež sa zvyšujú a taktiež čo sa týka znižovania emisí skleníkových plynov, aj toto sa nám darí. Je to teda taký zmiešaný výsledok, ale do veľkej miery sa nám nedarí plniť hlavné ciele vzhľadom na dôsledky hospodárskej krízy. Ďakujem aj za toto vyjasnenie. Ehm, teda v budúcnosti tu bude pekná kapitolka o tom, do akej miery sme sa ehm, priblížili k cieľom alebo, alebo do akej miery sme sa vzdialili. Dobre, aj o tom ešte budeme teda môcť diskutovať. Syntézna správa pre nás je dôležitá preto, aby kolegium komisárov naozaj nieslo zodpovednosť za rozpočtové riadenie generálnych riaditeľstiev. Môžeme novým kolegom povedať, že komisári nemajú rozpočtové právomoci, majú to na starosti generálni riaditeľia a preto je to naozaj veľmi dôležitý dokument eh, tohto prevzatia zodpovednosti. Prečo? A či v tejto syntéznej správe môžu byť nejaké celkové ehm, čísla, ktoré sa budú týkať celkového rozpočtu? Nuž, eh, opäť e, tu musíme mať dočinenie s akýmisi ostrovčekmi informácií, budeme to musieť nejako zhromažďovať z jednotlivých generálnych rediteľstiev a v tejto syntéznej správe sa to potom dosť ťažko nejako prehľadne spracúva. Teda podľa nás e, by bola vhodná takáto syntézna e, správa, pretože táto by sa opierala o výročné správy o činnosti a ja som bola veľmi nepríjemne prekvapená, keď som zistila, do akej miery tento rok e, sme museli upravovať čísla členských štátov, informácie o implementácii prostriedkov. Podľa mňa je dobré, že došlo k úprave, isté, že je to dôležité. Chcem sa poďakovať e, za zverejnenie týchto mechanizmov a do všetky tie roky v minulosti tieto mechanizmy sa buď nevyužili, alebo sa nezverejnili vôbec. A naozaj ma to veľmi prekvapilo, pretože my sa tu spolu snažíme o niečo a potom vidíme, že sa o mnohých veciach vôbec nedozvedáme, že e, nás považujú buď za hlúpych, alebo nám to schválne nepovedia a preto musíme príjmať rozhodnutia na základe informácií, ktoré nie sú úplné. Teda informácie sú naozaj veľmi dôležité, ale v minulých rokoch to, čo sme dostávali, nebolo ani zlomkom toho, čo sme dostali tento rok. Preto sa teraz vyjadrujem k rokom predtým, Naozaj som z toho bola smutná, pretože som si myslela, že sme naozaj analyzovali dohĺbky a pritom sme nemali dostatočné informácie. Vidíme, že generálne rejtosť pre rozširovanie napríklad robí veci na základe odhadov, že vypláca konečné sumy za faktúry iba na základe predpokladov a potom sa to nejako upravuje ešte predtým, ako sa projekt naplnil. Teda, aby som to skrátila, chcem sa opýtať, do akej miery sú dôveryhodné údaje, ktoré nám dávate tento rok. Ďakujem. Thank you. Takže ďakujem. Predovšetkým tom, čo ste povedali, pani predsednička, som si všimla, že sa vám páči tá najnovšia správa, že postupne vám sme schopní poskytovať informácie, ktoré chcete. Informácie sú pre parlament potrebné a môžete si z nich potom vybrať tie najdôležitejšie veci. A pokiaľ vám tam niečo chýba, tak vám to môžeme dodať, tie informácie. Je to samozrejme neustála výzva pretože členské štáty niekedy poskytujú informácie pomaly alebo zasielajú neúplné informácie. Takže ťažko dostať celkový obrázok v určitý moment. No a potom, čo týka celkovej chybovosti, ako to vyzerá s nápravami, tak tam je ťažké mať presnú predstavu. Myslím si, že táto diskusia bude ešte prebiehať, pretože tam meráme rôzne veci a my si myslíme, že najdôležitejšie je najdôležitejšia aj ochrana rozpočtu na konci e, toho celého procesu a nie nejaký vyňatok e, situácia v konkrétny deň. Ale to samozrejme výzva. Môžeme dodať informácie, ktoré sú nielen fakticky správne, ale tak, aby boli aj použiteľné a porovnateľné a ja som to stále diskuzujem s dvorom auditorov ohľadom toho, ako merať mieru chybovosti, aká úroveň chybovosti je v podstate um, maximálna, minimálna, pretože to musíme vysvetľovať médiám. A nemal, samozrejme by tá miera chybovosti nemala súvisieť s nejakými prípadnými podvodmi. Ďakujem ale môže tam dôjsť nejakú podvodu. Samozrejme nemusí, ale môže, hovorí predsednička. Takže nakoľko sú spolahlivé čísla za tento rok? Um, we, as you know, we have... No, ako viete, tak my máme tiež náš vnútorný audit, ďalej audit tvor auditorov. A um, v rámci oboch systémov čísla, ktoré predložil náš generálny tajomník to je teraz základ, na, základe, na ktorého základe e, potom komisia poskytuje e, svoje záruky. Tak my sa snažíme vysvetliť pre všetkým kontext týchto čísel a ako ich ešte vy môžete porovnávať, ale my sme si istí, že sú určite spolahlivé. Predsednička? Dobre, tak som teda spokojná. Čo sa týka dotazníka, tak tam hovoríme aj o téme tabak a dohovor o tabaku. E, máme tam Filip Morris, tam ešte povedali, že ešte nedošlo k nejakému rozhodnutiu, podľa akých kritérií sa postupuje. A čo sa týka doterajšej dohody, ako sa bude vyhodnocovať? Kedy budeme dispozícii toto vyhodnotenie? Budeme môcť tomu tiež niečo povedať? No máme taktiež svoj názor na túto dohodu o tabaku. Možno ešte dáme také oficiálne stanovisko, ale rozhodne by nás potešilo, keby sme sa mohli zúčastniť na diskusiách. Takže ako to vyzerá na komisii? Ďakujem dopredu za odpoveď. Pani predsednička, my už sme to povedali, ešte nepadlo rozhodnutie. Nová komisia je e, v úrade menej než 3 mesiace, takže ešte nemôžem mať stanovisko ku každému spisu, ktorý máme na stole. Môže povedať len to, že až sa komisia rozhodne, tak váš výbor hneď informujeme. Ako viete, súčasné dohody s rôznymi e, tabakovými spoločnosťami, tie boli vyjednávané s cieľom e, bojovať proti pašovaniu cigariet alebo tabakových výrobkov a taktiež e, bojovať proti daňovým únikom, tak aby členské štáty mali príjmy e, z daní. No a čo sa týka príspevku alebo príspevku do unijného rozpočtu, tak tam ide asi len 10 tejto celej sumy. Takže v podstate my riešime, či tie dohody predlžiť alebo obnoviť. Budeme vás čas informovať, ale ešte nedošlo k rozhodnutiu. Áno, presne, ale to už sme predsa vedeli hovorí predsednička. Takže ako to vyzerá s rozhodovaním? Aké sú kritériá, podľa ktorých to rozhodnete? Čo týka pašovania tabakových výrobkov, tak tom si myslím, že sa vám to príliš nepodarilo, keď tak vidím, čo je napísané v tých dohodách. Takže si myslím, že je dôležité, aby ste nám povedali, podľa akých kritérií postupujete. But again, when we are... Opäť. Pokiaľ pripravujeme nejaké rozhodnutie komisie, tak samozrejme sa pozrieme aj na výsledky, ktoré priniesli súčasné dohody, opýtame sa členských štátov, či si myslia, že tie dohody pomáhajú, pretože predovšetkým majú pomáhať im a ich finančná situácia, im bojovať proti eh, pašovaniu tabakových výrobkov. Takže toto všetko prebehne pred rozhodnutím, ale až to rozhodnutie príde, tak vás informujeme. A potom sa komisia teda rozhodne, či predlžiť alebo nepredlžiť, ale momentálne to rozhodnutie ešte nepadlo. Also ich bin dann gespannt. No ja som naozaj veľmi zvedavá, kedy sa rozhodnete, pretože tento výbor sa snaží v súvislosti s týmito tabakovými dohodami pracovať na určitých dokumentoch a my sme teraz začali pracovať, zaslali sme komisii veľmi obšírny zoznam dokumentov, ktorý by nás zaujímal. Poznáme tieto dokumenty, pretože sú citované v iných dokumentoch, takže vieme, že tieto dokumenty existujú, ale ešte sme ich nevideli. Počuli sme, že ani na komisii tieto dokumenty vôbec nie sú k dispozícii, že je treba o ne požiadať tabakový priemysel. Takže je to možno tak, že máme problém s vedením spisov? Um, I'd have to... Musela by som si to preveriť, overiť, pani predsednička. Myslím si, že mm, mnoho z týchto dokumentov je verejne dostupných, takže pokiaľ si myslíte, že sme vám niečo neprístupnili, tak to môžeme napraviť. Pokiaľ ja viem, tak mnohé z týchto dokumentov má váš výbor k dispozícii a mnohé z nich sú aj verejné, takže musela by som vedieť presne, ku ktorým dokumentom si ešte želáte mať prístup predsednička. Áno, my vám veľmi radi zašleme ten zoznam, je to asi 10 strán názvov dokumentov a môžem vás uistiť, že tieto dokumenty nie sú ani e, verejne prístupné, ani e, teda dôverne prístupné. Vôbec k nemám prístup. A radi by sme ho mali. Pre nás je to dôležité, pretože len pokiaľ môžeme vyhodnotiť, prehodnotiť e, tie súčasne platné dohody, tak môžeme zaujať stanovisko. Takže do ktorých sa nepohneme. Pokiaľ by ste nám pomohli v tomto bode, tak by to sa by sme to vnímali ako veľmi pozitívne. Ešte jedné veci som chcela hovoriť. OLAF a clearinghouse mechanizmy. Takže clearinghouse to znamená, že generálny tajomník komisie v podstate sa zaoberá alebo inf- vyšetruje o všetkých e, prípadoch e, OLAFu, tam tomu sa hovorí teda clearinghouse, no a vy nám vždy dávate dispozícii protokol zo zasadania, s tým eh, nie je problém, ale Mohol by dozorný výbor taktiež dostať e, tento zápis, tento protokol? Nie je to verejne prístupné, takže by bolo dobré, keď ste tento dokument mohli dostať. A taktiež máme memorandum o, o porozumení s IDOC Tam si myslím, že taktiež by sme sa mohli zapojiť, takže to by nás tiež zaujímalo. Mám otázku. Čo sa týka tak, tomu protokolu zo schôdze, či môže ten dozorný výbor e, ho mať k dispozícii. A druhá otázka, či, prepačte, musím to tu nájsť v mojich poznámkach, tí traje ľudia, ktorí na generálnom sekretariate majú na starosť e, prípady OLAFu a potom o posúvaní informácií ďalej. Vo vašej správe o výročných aktivitách sa hovorí o piatich ľuďoch, inde sa hovorí o troch, takže koľko ich je? Ďalšia otázka. Pokiaľ teraz sú to mm, miesta na plný úvezok, tak nerobia celý deň nič iné, lenže preposielajú informácie. A čo vlastne, aké musia mať e, znalosti v dotazníku sa hovorí o 36 uzavretých prípadoch, vo vašom dokumente sa hovorí o 100. Ako to vyzerá taktiež s dôvernosťou? Títo traja ľudia vedia vš- o všetkom, majú všetky informácie, rozhodujú o niečom, sú zapojení do procesu, pretože vieme, že v e, clearinghouse tam, tam to, ako to tam prebieha. Takže ako vlastne Olaf môže vyšetrovať, keď zároveň musia vysvetľovať každý svoj krok generálnemu sekretariátu. Viete, generálny sekretariát to potom rovno môže vyšetrovať sám. Takže prosím, vysvetlite nám, ako to tam prebieha. Thank you very much. I'm happy to... Ďakujem, ja vám veľmi rada vysvetlím presne, čo robí Clearinghouse. Takže OLAF je nezávislý, je to nezávislý orgán a komisia mu do činnosti nijak nezasahuje. Takže našim cieľom je vyhľadávať informácie, ktoré by sa mohli týkať aktivít komisie. Možno by vás zaujímalo, že sme zriadili toto oddelenie pôvodne kvôli Eurostatu. Tam bol prípad kedy komisia nemala žiadne informácie. A máme teda určité systémové problémy, kedy e, komisia musí sa pozrieť na interné postupy, napríklad OLAF, povedzme, vyšetruje nejaký prípad, kedy je dôležité, aby určité oddelenia komisie si boli vedomé nezrovnalosti v rámci našich vlastných kontrolných e, procedúr alebo verejných súťaží, takže je to treba potom vyriešiť systémovým spôsobom. Či už sa tomu bude venovať moje oddelenie, alebo rozpočtové oddelenie, alebo právna služba, tak aby niekto mohol konať. Je teda dôležité na jednej strane odlišiť e, tie e, slabé miesta, ktoré OLAF musí odhaliť a na druhej strane potom činnosť komisie. Tá, tie informácie sú samozrejme dôverné a preto sú k dispozícii len tým, ktorí to naozaj potrebujú. Takže pokiaľ nás OLAF informuje o nejakom vyšetrovaní, ktoré prebieha, buď napríklad vo vzťahu k nejakému zamestnancovi komisie alebo vzťahu k rozpočtu, za ktoré komisia priamo zodpovedná, tak sa tým zaoberá len konkrétne generalizateľstvo alebo komisár, ktorým to náleží, pretože musia byť informovaní. Takže si myslím, že toto oddelenie je naozaj extrémne dôležité. Ale my sa nejak ďalej nezapájame do vyšetrujúcich aktivít OLAFu. V môjom oddelení mám teda troch zamestnancov, ktorí eh, pracujú na plný úvezok, pretože je to naozaj veľa dôverných informácií Určite sa pozrite do protokolu zo schôdze, uvidíte, aké máme podmienky dohody s parlamentom, ale tento protokol nie je verejne prístupný. Takže nie je sprístupnený dozornému výboru. Máme a ani v pravidle alebo v ustanoveniach zriadujúcich dozorný výbor toto nie je nejak ošetrené. Máme troch zamestnancov na plný úvezok. Momentálne to číslo sa môže meniť a Povedali sme, že za posledný rok sme sa zaoberali 100 prípadmi. Nemusí to byť 100 zvláštnych osobitných prípadov. Tie prípady prichádzajú a môžu sa vrátiť naspäť. Takže v každej chvíli teda tam sú to tie prípady jeden po druhom. Alebo časti prípadov, ktorými sa zaoberáme, pretože ten prípad sa môže ťahať 10 rokov od tej doby, čo začne vyšetrovanie, potom to vyšetrovanie je ukončené, potom ďalej sa to dostane e, do mm, kompetencie Národného súdu. Takže my sa zaoberáme konkrétne tými prípadmi v určitú dobu a niektoré z nich sa opakujú. Ďakujem. Takže mnohí kolegovia sa hlasia slova, ako prvý kolega Tojere, alebo ešte kolega De Jong. <clears throat> E- ďakujem. A ďakujem aj Ďakujem aj generálnemu tajomníkovi za maximálnu pomoc, ktorú nám poskytol pri absolutóriu. Mám tu niekoľko otázok o tom, o etických záležitostiach, o plnení etického kódexu komisie a skupiny odborníkov a o registri transparentnosti. To sú otázky 15-16. Myslím si, že sme dobre začali. Aj, aj komisia, aj parlament. Mali sme tu e, od pána Junkera výpoveď, že by chcel nastoliť väčšiu transparentnosť komisii a že prijal také opatrenia. To je naozaj vítané, takéto jeho vyjadrenie. A parlament mm, tento týždeň, je tu prvý týž, prvé stretnutie pracovnej skupiny predsedníctva k transparentnosti v parlamente, takže naozaj budeme efektívnejším spôsobom, koncentrovanejším spôsobom tu v parlamente pracovať na tejto téme. Čo sa týka sumáru. Niekedy sme dostali také formalistické odpovede a chcem si teda niečo vyjasniť konkrétnejšie. Komi- komisári a ich etický kódex. Čo nás znepokojuje v otázke 12? Jej kontext vlastne spočíva v tom, že dobre, e, e, etický výbor ad hoc, ktorý je nezávislý aspoň podľa mena, v praxi pozostáva z ľudí, ktorí pracujú v komisii a potom je ťažké naozaj veriť, že to je nezávislý orgán, ak tam pracujú ľudia, ktorí sú z tej istej organizácie. Možno tomu nerozumiem, ale keby ste mi to vysvetlili, budem veľmi rád. Ale takúto informáciu sme dostali písomne. Táto ad hoc etická komisia, boli sme informovaní, že sa zaoberá iba takými funkciami a prácou, ktorú prijali ex-komisári a ktorá môže byť v konflikte záujmov. Čo sa týka stiažností v iných oblastiach ako tejto, napríklad otázka morálnosti, integrity európskych komisárov, jasne sa hovorí, že e, etická komisia sa týmto nezaoberá. Dobre, a kto sa tým teda zaoberá? Alebo kolegium komisárov si to nejako interne rieši? A moja tretia otázka sa týka etického kódexu. Existuje nejaké vyhodnocovanie tohto systému? Pán predseda komisie Juncker tvrdí, že chce viac transparentnosti, tak si predstavím, vujem, že etický kódex treba znova prepracovať alebo aspoň ho nejako revidovať, pozrieť si ho, lebo takto to je len veľmi vágna odpoveď. Čo sa týka skupín odborníkov, pracovných skupín, otázka znela, aké presné zmeny sa udiali. Komisia slúbila, že pošle podrobnosti Európskemu parlamentu. Tento slúb padol počas e, rozprávy o rozpočte na rok 2015. Parlament vtedy chcel, nezávislosť expertnej skupiny, hovorilo sa tu o rezervách a podmienka bola, že komisia nám dá informácie o skupinách odborníkov a ich zložení. To má veľkú dôležitosť pre nás, pretože musíme sa zapojiť do diskusí o odborníkoch troma rôznymi skupinami. V mojom výbore sa robila štúdia k expertným skupinám a keď budú výsledky známe, budem rád, keď si to budeme môcť prediskutovať aj vo výbore KONT. Európska ombudsmenka tiež vypracováva štúdiu, ktorá bude hotová o pár mesiacov. A potom tu je ešte Intergroup skupina, ktorá tiež si robí svoju vlastnú štúdiu v tejto veci. Dôležité je, aby sme dosiahli plnú transparentnosť a možno bude výsledkom len kopa dokumentov, ale chceme tie dokumenty, chceme vedieť, ako sa vyhodnocuje práca expertných skupín tento rok alebo budúci rok. Ja o tom nič neviem, nič sme nepočuli, ako pracovali. Takže revidujete tie pravidlá a pracujete na, na tom. A posledná otázka sa týka registra transparentnosti. Teší ma fakt, že dostaneme návrh o tom, že zápis do registra bude povinný ale máme tu tisíc definícií toho, čo je povinné alebo nutné, takže aká bude interpretácia komisie, čo to znamená povinne sa zapísať, alebo že je nevyhnutné sa zapísať. Ďakujem, hovorí e, ďalšia rečnička. Čo sa týka ad hoc etickej komisie, naozaj iba krútim hlavou, pretože tam nie sú len zamestnanci, sú tam aj zamestnanci súdu, bývalý generálny riaditeľ komisie. Napríklad to nie sú zamestnanci komisie, to sú naozaj nezávislí ľudia a takto vykonávajú svoju prácu. Tieto aktivity, ktoré sa vykonávajú v rámci etického kódexu, súvisia s bývalými komisármi a komisia sa na nich môže obrátiť aj v iných etických záležitostiach, ale ja som nepočula, že by sa tak zatiaľ udialo. Takže máte pravdu v tom, že etické záležitosti sa prešetrujú len v súvislosti s bývalými komisármi. Čo sa týka súčasných komisárov, áno, samozrejme, ak príde k problému, to si bude riešiť komisia interne. Ak príde k stiažnosti oficiálnej, to bude riešiť OLAF. A zo všetkých týchto dôvodov vyplýva, že máme vlastne komplexný systém, že funguje, je nastavený a preto neviem, či je až také potrebné revidovať etický kódex pre komisárov, pretože všetci noví komisári o ňom boli informovaní a sú si ho vedomi. K otázke skupín odborníkov to musím všetko overiť. Ale ja som bola, žila v dojme, že sme vám poskytli veľa informácií o expertných skupinách, Myslím si, že niekedy sa aj stalo, že viaceré druhy o informácií boli naozaj odoslané, pokiaľ viem. Máme usmernenia ku konfliktu záujmov v skupinách odborníkov, v expertných skupinách, to existuje. Takisto sme všetkým skupinám dôrazne oznámili, že každý zástupca v takejto expertnej skupine musí jasne vyhlásiť, či zastupuje záujmy niekoho iného, musí demonstrovať, či pracuje len sám za seba, alebo či tam nie sú nejaké súvislosti, interakcie. Mne sa zdá, že dobre spolupracujeme, mne sa zdá, že sme naozaj prekopali celý ten proces a informovali sme o tomto. A ak tieto informácie neprešli, ak tie dokumenty nemáte, určite sa k tomu vrátime, budem s vami v kontakte. Otázka k registru transparentnosti. Komisia um, oznámi túto vec tento rok a v tomto návrhu samozrejme budeme musieť definovať, čo, e, musieť definovať, čo to znamená povinné, nutné zápisy do registra, takže nechcem teraz e, k tomu nič povedať. Pán komisár Tielmans, ktorý sa týmto zaoberá, určite bude diskutovať s parlamentom a s radou o definícii, čo to znamená slovo povinne sa zapísať alebo nevyhnutne musí sa zapísať. Ktorí ľudia sa majú zapisovať a ktorí sa nemajú zapisovať. Takže toto bude, bude určite súčasťou oficiálneho návrhu komisie, ktorý včas príde. Toľko z mojej strany. Kolega De Jong, ešte vám prišiel s novými nápadmi, takže prosím, definujte, čo je povinné. Pani De ja už som tiež vedla diskusiu s podpredsedom Timmermansom ohľadom tej otázky, čo je povinné. A pokiaľ je to povinné, tak e, potom aj pre parlament. Ja mám, tu mám vlastný názor. My máme mandát a komisár má úrad a to je veľký rozdiel. Takže my tu v podstate nemôžeme byť stávaní na rovnakú úroveň. Takže ďalej bude hovoriť kolega Tojerer. Pani predsednička, nechápem teraz, prečo máte niečo proti tomu, že by poslanci finančne mali mať rovnaké podmienky ako komisári. Ale možno som vás nesprávne pochopil. Takže pani predsednička, pani, vážna pani Dej, mám dve otázky. Poprvé, je to otázka z katalógu otázok. Vy ste tu uviedli v zozname pre eh, E, rok 2013 do 31. decembra počet zamestnancov. Je to viac než 500 zamestnancov, ale tam sú aj e, takí tí mm, zamestnanci, ktorí pracujú na kontrakt špecificky. My sme sa kriticky pýtali, aký je vlastne vzťah medzi podpredsedom komisie ktorý sa zaoberá tými obchodnými aspektami a ostatnými kolegami. My sme teraz vypočuli, sekretár by mal byť posilnený, a, alebo a podpredsedovia nám signalizujú, že už nemajú žiadny vplyv na konkrétne služby. Takže musí to byť konkrétny komisár vždy pre to oddelenie. Môžete k tomu niečo povedať, čo to znamená pre generálny sekretariát? Čo vás presne čaká? A či už sú nejaké plány? Tam niečo zmeniť alebo šetriť na niektorých e, pozíciách? To je prvá otázka. A druhá otázka k parlamentu. Ja som bol spravodajcom tej schválnej správy ohľadom rozpočtovania na základe výkonu. Otázka, ako vidíte, ako generálna tajomnička za komisiu, tento návrh toho rozpočtovania na základe výkonu a či generálny sekretariát v tomto ohľade hrá nejakú úlohu a prípadne akú. Takže prosím z vášho pohľadu povedzte k tomu niečo. Ďakujem. Pani generálna tajnička. Um, yes. Ďakujem. Áno, pán Tojer má pravdu, keď hovorí o posilnenej úlohe, ktorú bude hrať generálny tajomník v novej organizačnej schéme komisie, najmä poskytovať podporu okrem predsedu s jedným podpredsedom komisie, z ktorých piati nemajú svoje vlastné generálne riaditeľstva. Takže generálny tajomník bude mať 80 ľudí pod sebou aby sa dala zvládnuť táto práca navyše, ktorá sa tu vytvorila. Ľudia, zamestnanci si budú vedomi, že okrem 1% percentnej dane a 5-percentnom cieli dane, ktorá vyplýva z viacročného finančného rámca. Máme tu ďalší, ďalšiu daň, ďalšie percenta. A takisto musíme niektoré generálne riaditeľstva zase navýšiť, čo sa týka ľudských zdrojov a alokácie personálu budú v súlade s týmito našimi povinnosťami. Čo sa týka podpredsedov komisie, ich základnou úlohou bude riešiť jednotlivé projekty. Čiže nie sú vždy zodpovední za celý svoj mandát, za nejaké portfólio, za nejaký rezort. Nie, budú koordinátori budú robiť projekty a to sa nedá povedať, že nebudú mať kontakty s odborníkmi v generálnych riaditeľstvách. Samozrejme, že budú mať kontakty so všetkými zamestnancami komisie, ale bude sa to musieť nejako zorganizovať. My budeme akýmsi spojovacím linkom alebo spojovacími dôstojníkmi medzi jednotlivými generálnymi riaditeľstvami a podpredsedami komisie a moji kolegovia budú mať istý horizontálny prehľad o tom, ako rozličné politiky spolu hrajú a harmonizujú sa. A takisto bude generálny tajomník zodpovedný za zastúpenie komisie formálnym spôsobom pred parlamentom a radou. Takže pokúšame sa všetky tieto inštitucionálne rozmery zapracovať do novej schémy. Komisia bola ešte len 3 mesiace, pred troma mesiacmi zvolená, takže musia sa všetky tieto praktiky trošku usadiť, ale Mm, určite podpredsedovia komisie budú mať stretnutia pravidelné priamo s predstaviteľmi generálnych riaditeľstiev, ktoré pracujú na e, tých predmetných projektoch. Prvý projekt už začal e, bežať. Je to investičný balíček. Intenzívnym rokovaním v komisii, kedy komisári a podpredsedovia komisie naozaj intenzívne spolupracovali, takže je to veľká zmena pre metódu práce komisie, je to iný spôsob práce a verím, že sa tým prispieje k integrovanejším politikám a umožní sa na politickej úrovni zasiahnuť do formovaní politik včasšie. Oslobodí to podpredsedov komisie od eh, každodennej práce, aby sa mohli venovať eh, vizionárskejším projektom s väčším nadhľadom. Toľko o to ide. A my musíme prísť na to, ako bude čo najlepšie robiť servis týmto eh, podpredsedom komisie personálom. Ďalšia úloha, aká bude ďalšia otázka, aká bude úloha generálneho tajomníka? My sme centrálna zložka, ktorá pomáha predsedovi komisie, spolupracujeme s ľudskými zdrojmi, s auditom, s informatikmi a s podobnými službami, čiže čo sa týka nášho výkonu, našej práce, e, spolu pripravujeme novú metodiku prostredníctvom usmernení, ktoré sme dali generálnym riaditeľstvám. Usmernenia sa týkajú toho, ako napríklad vypracovávať výročné správy, Robíme takisto kolegiálne hodnotenia toho, čo sa vypracovalo a testujeme, či ak sa vynorí problém, či je tento natoľko dôležitý, aby sa mu pridelili e, väčšie zdroje. Môžeme dať výhradu. Tá výhrada sa môže stiahnuť po roku, po niekoľkých rokoch, ale pomáha sa tým, vypracovať e, nové riešenia na potenciálne problémy. Čo sa týka usmernení, my e, ako centrálna služba operatívna riešime manažerskú kultúru výkonu Vlastne pomáhame im vykonávať ich prácu, pomáhame im chápať, ako operatívne vykonávať ich kroky lepšie. E, sme zodpovední za 20 rozpočtu, takže takisto pracujeme na tom, aby vedeli oni dobre e, rozpočtovať 80 toho zvyšného, ten zvyšok rozpočtu. Ďalej kolega Vogen. Uh, thank you, Chair. Can I also thank the uh, Secretary General for uh, coming this morning and giving... Ďakujem, chcem poďakovať generálnej tajomničke za to, že prišla a zodpovedala naše otázky. Ja mám dve otázky. Jedna nadvezuje na to, čo povedal pán Dion, týkal sa registru transparentnosti a konkrétne som sa chcel spýtať na tom, či sa bude dávať dovedná interinstitucionálna dohoda a ak áno, aká je vôľa komisie v tejto veci. Druhá otázka je OLAF. Každý v tejto miestnosti vie, že OLAF niekedy sa vie zapliesť do nepríjemných a osobných záležitostí, keď sa riešia problémy. A preto sa chcem spýtať na spoluprácu medzi rôznymi inštitúciami a OLAFom pretože ten niekedy až tak žiarlivo sa snaží svoje, svoje portfólio si ochrániť. Vzťah medzi predmetnými dvoma organizáciami a prípadné spory. Mohli by ste to trošku objasniť? Lebo pracovné vzťahy sú nedobré a to verím, že má toto dopad na celkovú prácu, na celkový výkon a výsledky. Generálna riaditeľka. Ďakujem za slovo k prvej otázke. Naozaj nemôžem povedať nič konkrétnejšie. Môžem však povedať to, že nás povzbudzuje fakt, že Rada nedávno začala hovoriť o registri transparentnosti, čo dúfam, že je akýmsi úvodom k tomu, že sa okolo toho rozvinie hĺbšia rozprava. Tradične sa Rada pridrža názoru, že štruktúry v rade sú odolné imunné proti lobovaniu a že to sa ich vlastne netýka. Lobovanie sa ich netýka, ale tlak z vašej strany a z našej strany už spôsobil, že sa posunuli v takomto názore. Trošku majú teraz iný názor, pretože naozaj pôjde o interinstitucionálnu dohodu. Zatiaľ tá dohoda funguje len medzi komisiou a parlamentom, ale boli by sme radi, aby sa pripojila aj rada. A ja vidím aj nejaké znaky nádeje, že sa to udeje. Čo sa týka vzťahu medzi OLAFom a dozorným výborom, to nie je úloha komisie do tohoto zasahovať. Dozorný výbor zaručuje nezávislosť OLAFu. To je jeho úloha. My rešpektujeme nezávislosť OLAFu, takže sa nesnažíme zasahovať do ich sféry výkonu. Takže ja neviem, čo by komisia v tejto, v tejto spleti, čo, či by tam mala intervenovať nejakým spôsobom. Ďakujem. Ďalej kolega Pirinsky, nech sa páči. Thank you, Madam Chair. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, pani generálna tajomníčka. Chcel by som sa vrátiť k dvom otázkam, o ktorých sa hovorilo na začiatku dnešného zasadnutia, a to je stratégia Európa do roku 2020. A takisto čísla, ktoré sa týkajú chybovosti lomka pod vodou. Poukázali ste vo svojom, vo svojom písomnom vyjadrení, v odpovediach písomných aj na to, že sa zodpovednosť istým spôsobom delí. Na jednej strane sú čiastkovo zodpovedné členské štáty, na druhej strane čiastkovo rozličné komisie. Takže portfólio v tematike Európa do roku 2020 je takto rozdelená. Nemáte pocit? A ja sa pýtam s tým, že viem, že máte rozsiahle skúsenosti s bohatosťou a šírkou tém, ktorými sa zaoberá komisia a zároveň ste si dobre vedoma vývoja v Únii. Myslíte si, že správa komisie z minulého marca kde sa tiež hovorí o stratégii do roku 2020 a hovorí sa tam, že už celé dekády Únia chápe, že mašinéria konvergencie sa v ostatných rokoch, odkedy sa začala kríza, trošku spochybňuje, ale zároveň táto mašinéria stále funguje. V súčasnosti Vidíme hlboké rozpory v e, Európskej únii. Myslíte si, že to, čo ste nazvali riadením a zabezpečením koordinácie vo vašom písomnom vyjadrení, e, nemyslíte si, že to je trošku ambiciozne? Zabezpečovať koherenciu všetkých úsilí aj v stratégii Európa do roku 2020. Nemali by sme radšej kriticky prehodnotiť, kde v skutočnosti sme a nasledujúcich 5 rokov nastaviť tak, že by sa brali do úvahy verejné pripomienkové konania a konzultácie a prípadne vyjadrenia komisie k týmto poznámkam a pripomienkam. Druhej veci, presne ako ste povedali, Niekedy je veľmi ťažké rozlíšiť, a teda aj konať na základe tohto rozlíšenia, čo sú chyby, čo sú prehliadnutia a čo je už podvodný úmysel, čo už je podvod alebo sprenevera. Čo je úmyselné. Počuli sme tu, že samozrejme treba všetko nastaviť tak, aby to bolo vo finančnom záujme únie, a ja si verím, ja verím, že najlepší spôsob, ako zabezpečiť finančné záujmy únie je využívať finančné prostriedky efektívnym spôsobom. A ja sa osobne obávam toho, že ak sa sústredíme len na časť podvodov a chýb, nepodarí sa nám celkový pohľad e, vybalancovať, vyváženie podať Zistovanie, či, príde, či ide o podvody, či ide o úmyselné poškodenia a tresty za podvody, by nemalo zatieniť to, čo sa vo väčšine deje, že vlastne sa vo väčšine veci dejú správne. Ďakujem, pani generálna tajomnička. Ja veľmi oceňujem fakt, že máme e, tú čest vypočuť si osobne odpovede z vašich úst. Ďakujem. Ďakujem, hovorí pani generálna tajomníčka. Teraz e, by som sa vyjadrila v tom zmysle, že zdieľam váš názor, že jedna z vecí, ktorá skutočne sú základnými kameňmi, Európskej únie, je mašinéria konvergencie a tá nepokračuje podľa, počas krízy tak, ako sa to očakávalo. Čo by sme mohli urobiť, aby to bolo možné? E, e, my sami neviem, či to môžeme ovplyvniť. A keď hovoríme, že sme zodpovední za koordináciu riadenie a máme isté ambície v tejto veci, vždy to je len návrh z našej strany, zo strany komisie a výkon, realizácia tohto návrhu už závisí od toho, či náš návrh je akceptovaný, či je re- zača- jeho realizovanie v praxi. A do istej miery členské štáty majú pocit, že oni si majú určovať tempo realizovania týchto námetov komisie aj čo sa týka Európy do roku 2020. Niektoré členské štáty si dali ambicioznejšie ciele, iné si dali realistické ciele a dúfam, že v postkrízovom období, do ktorého sa pomaly presúvame, komisia určite prehodnotí ciele Európy do roku 2020, aby sa zistilo, či stále sú relevantné a to by mali aj iné zložky urobiť, nielen komisia. A ak to sú tie správne ciele, tak dobre, ak nie, tak ich treba a prispôsobiť realite, aby sme plnili to, čo je reálne. Pokúšame sa veci prepájať lepším spôsobom manažerským, takže nová štruktúra cieľov Európa do roku 2020 je efektívnejšia keď použijem napríklad energetickú efektívnosť alebo vzdelávacie ciele, my dávame námety a členské štáty si realizujú svojim tempom to, čo si, to, čím sa z toho inšpirujú, alebo to, čo si z toho vyberú, čo si prispôsobia na svoje tempo, na svoju realitu. Toto všetko sú dlhodobé veci. Naša analýza nám hovorí, že do veľkej miery krátkodobé opatrenia, ktoré potrebujú členské štáty, aby sa veci pohli dopredu, sú ľahšie viditeľné, ale také ciele, ktoré sú dlhodobejšie, ako napríklad výsledky zmeny vzdelávania, tam ešte nevidíme, ako sa prejavili škrty v rozpočte. Únia musí mať svoju mašinériu konvergencie, to je trošku silné vyjadrenie, ale môžeme ho používať, mašinéria konvergencie, a musíme využiť prostriedky, ktoré máme v rukách, aby sme udržali túto mašinériu v tých správnych koľajach, v tom správnom smere a ak si nastavíme ciele a týmto cieľom pridelíme prostriedky na dosiahnutie cieľov, tak by sme mali sa udržať v tom správnom smere. Komisia 3 mesiace je v úrade a už dáva na, na stôl námety, ktoré udržujú konvergenciu, napríklad investičný balíček, hovorí, že sa všetko musí zbiehať, aj súkromné zdroje by sa mali pritiahnuť, takže máme tu instrumentárium podobného typu, takýchto a podobných vecí. A zdieľanou zodpovednosťou je možné dielať aj námety a myšlienky a potom každý členský štát napokon si vytvorí svoju vlastnú zmes z tohto všetkého, ktorá je najvhodnejšia na realitu danej krajiny. Jasné, že je dôležité odlišovať medzi chybami, ne, ktoré sa robia nevdojak, a zámernými podvodmi. Neviem, či e, si niekedy budeme môcť dovoliť e, ľahkomyselne sa stavať k podvodom, to nie, ale treba opatrne formulovať e, záležitosti, ak ide len o ľudské chyby, omily, prehliadnutia, a tam je dôležitá kontrola. Kontrola nákladov, ale tie kontroly by nemali byť také e, ťažkopádne, že zastavia, pridusia procesy a všetky chyby, ktoré sa napraví dajú, nech sa teda napravia po ich skontrolovaní a zistení. Ale k podvodom naozaj sa musíme postaviť razantne a povedať, že to je neakceptovateľné. V tomto s vami súhlasím. Je to však aj otázka rovnováhy. Otázka toho, že aj v dobrej viere je možné urobiť chybu a dokonca mnoho chyb a ak sa pokúsime zjednodušiť pravidlá, lebo tie sú naozaj dosť spletité a komplikované, tak potom asi sa veci zmenia. My už sme v novom finančnom rámci viacročnom navrhli zjednodušenie týchto pravidiel. Potrebujeme si toto všetko pooverovať a pokračovať vo vytečenom smere. A riešenie chybovosti je v tom, pokyn napraviť chybu ale náklady na veľmi zložité hĺbkové kontroly sú tiež vysoké, takže tá rovnováha by mali, mala byť, pretože inak sa nedosiahne e, meritum veci programu, ak sa bude všetko striktne kontrolovať. Áno, vy ste e, e, to povedali správne a náš výbor bude vždy na vašej strane, pretože témy, ktoré spomínate, sú dôležité, ale až také jednoduché to nie je. Pán kolega Arnold je ďalší rečník na zozname. Ak dovolíte, chcel by som sa vrátiť k tomu sumárnemu zúčtovaciemu výkazu. Ak sa nemýlim, popisujete prípady, ktoré už riešil Olaf. Olaf um, popísal štrukturálne slabiny. To sa potom Mm, posunulo ďalej, tak aby komisia mohla tieto veci vyriešiť a zlepšiť postupy. V takejto situácii je potrebná istá miera dôvernosti, ja to chápem, ale je tu aj potrebná rovnováha medzi dôvernosťou a transparentnosťou. A na toto chcem vlastne opýtať, e, čo presne sa dá urobiť preto, aby tieto veci boli čo najtransparentnejšie. V súčasnosti chápem, že e, sa to môže čítať iba v uzavretých miestnostiach, e, kde je zabezpečená miera dôvernosti. Nezverejňujú sa tieto dokumenty mimo týchto miestností. Chcem sa opýtať, či by bolo možné napríklad spracovať tieto informácie tak, aby sa všeobecná zásada mohla zverejniť bez toho, aby sa zverejnilo eh, niečo, čo je dôverné. A ďalej, či by sa mohlo zverejniť všetko po istom čase, po tom, čo eh, Olaf uzavrie aspoň prvú časť vyšetrovania. Ja chápem, že celá vec dôverná, ale toho sme si vypočuli len jednu stranu príbehu. Počuli sme len o tom, že je to dôverné, ale nepočuli sme nič o tom, čo sa robí preto, aby bolo e, zadosť učinené pravidlo transparentnosti. Pani Dej. Taktiež je veľmi dôležitá zásada presumcie neviny a kým sa prípad nevyrieši na súde, musíme dodržiavať túto zásadu prezumcie neviny. Nede tu len eh, o chovávanie z tých informácií, ale taktiež tu ide o ochranu údajov, eh, ochrany eh, súkromia a tak ďalej. OLAF pravidelne zverejňuje správy o prípadoch, ktoré, ak sa nemýlim, už poukazujú na prípady, ktoré oni skúmajú a ak sa to týka napríklad aj pracovníka komisie, potom komisia zverejňuje v vhodnej forme tiež informácie o e, danom prípade. Myslím teda, že už je k dispozícii e, naozaj veľa informácií. My e, totiž súhlasíme s tým, že transparentnosť je veľmi potrebná, ale podľa mňa bolo dosť ťažké zájsť ešte ďalej bez toho, aby sme buď narušili dodržovanie princípu prezumpcie neviny alebo pravidel ochrany súkromia. Čo sa týka zverejnenia informácií po istom čase, môžem vám povedať, že to je naozaj veľmi dlhé obdobie, pretože od otvorenia prípadu k uzatvoreniu to môže trvať niekoľko rokov. Národné právne systémy sú naozaj veľmi pomalé v takýchto prípadoch, aspoň teda vychádzajú z mojich skúseností. Isté, že môžeme sa na to pozrieť, môžeme preskúmať, či sú nejaké iné možnosti, ale je rozhodne dôležité chrániť a dodržiavať princíp prezumcie neviny a taktiež ochranu súkromia a osobných údajov. Ďalej kolega Stás. Ďakujem. Pani predsednička, vážená pani Dej, e, ďakujeme za informácie, ktoré ste nám poskytli a taktiež aj e, za podrobnosti. Mm, ja sa chcem opýtať na OLAF. Chápem, že Komisia nemôže zasahovať do vyšetrovania OLAFu, to sa jednoducho nedá. Na druhej strane komisia, takisto ako parlament a dohľadný výbor musí dohľadať nad tým, aby všetko na úrovni OLAFu prebiehalo v súlade s pravidlami a informovanie o činnosti taktiež musí prebiehať správnym a riadným spôsobom. Teda keď eh, sa informuje o konkrétnych činnostiach, o otvorených prípadoch, respektíve o výkonnosti konkrétnych eh, oddelení. Musíme eh, mať prehľad o tom, či sa to deje naozaj v súlade s pravidlami. Čoraz viac vidíme eh, aj na úrovni dohľadného výboru, že sú pochybnosti o tom, či OLAF a generálny riaditeľ OLAFu naozaj e, pristupuje správne k spracúvaniu štatistík o e, efektívnosti a účinnosti. Chcem sa opýtať, či e, je na túto tému vypracovaná nejaká konkrétna správa, či je aspoň snaha zvyšiť konzistentnosť práce OLAFu, alebo systematizovať tú prácu tak, aby bol prehľad o tom, kedy sa prípady otvorujú a potom, keď sa zatvárajú. Isté, že trvá to istý čas, ale je potrebné bojovať proti podvodom a taktiež musíme mať prehľad o tom, koľko prípadov sa podarilo uzavrieť. Ďalej. Vieme, že Olaf necháva prípady otvorené istý čas, potom sa to uzavrie, ale trvanie vyšetrovania niekedy je neprimerane dlhé vzhľadom na závažnosť témy. Taktiež sú informácie o tom, že názvy prípadov, ktoré OLAF šetrí, sa niekedy menia a nedá sa vždy na základe názvu eh, zistiť, o čo presne v v prípade ide a to celú vec um, dosť ťažuje, je to o mnoho ťažšie potom transparentne sledovať. Teda je tu celý rad otázok, ktoré sú v obehu aj v radoch verejnosti. Viem, že dohľadný výbor nad OLAFom vypracúva správu, ale chcem sa opýtať, či vy dokážete držať krok s aktuálnym dianím, či vás znepokojuje tento priebeh vecí a ak áno, či máte vy ako komisia nejaké páky, ako zasiahnuť voči, voči generálnemu riaditeľovi Olafu, tak aby sa tieto veci podarilo vyjasniť. A najmä, aby štatistické údaje boli správne a transparentné a dostupné. Ďakujem. Pani Dej, myslím, že je dôležité uvedomiť si, aký štatút má Olaf a LIF je administratívne súčasťou komisie, ale je plne nezávislý vo svojej vyšetrovacej činnosti, teda my sa nepýtame na to, akým spôsobom spracovajú štatistiky alebo ako dlho trvá otvorenie uzavretie prípadu. Podľa mňa by to bolo zasahovanie do vyšetrovacej činnosti a to jednoducho nerobíme. Teda práve preto existuje tento dohľadný výbor, aby nezávislosť OLAFu bola dostatočne chránená a ak sú nejaké otázky týkajúce sa konkrétneho prístupu OLAFu, jeho fungovaniu, existujú iné orgány, ktoré v takomto prípade majú zasiahnuť. Komisia však sa neangažuje v tom, ako OLAF spracúva e, svoje prípady. Bolo by to naozaj narušenie jeho činnosti. Naozaj sa do tohto nemiešame. Sú z administratívneho hľadiska súčasťou komisie, sú e, pod našim štatusom, čo sa týka zamestnancov a tak ďalej, ale spôsob vyšetrovania e, sa nás nejako netýka. A ja som si dovolila eh, zaradiť sa na zoznam rečníkov. To nechápem, čo ste práve povedali, ale chcem nadviazať na to, čo povedal kolega. Nepomôže nám to nejako, pretože tu nejde o to miešať sa do eh, spôsobu vyšetrovania. Olafu, ide tu o to, miešať sa do toho, ako európske inštitúcie naozaj nie sú správne informované. A to dosť závažným spôsobom. Ak sa komisia neotvorí možnosti e, vyšetrovania, čo sa týka práva úradníkov, tak e, onedlho e, to už bude veľmi zlé. Celá táto situácia. Dostávame informácie, kde sa uvádza, že Olaf zavádza a klame svojich aktérov, čo sa týka výberových konaní prichádzajúce informácie e, z OLAFu nie sú okamžite zaregistrované ako prípad. E, trvá to niekedy niekoľko mesiacov, kým sa tieto informácie zaregistrujú e, v systéme prípadov. Až po registrácii konkrétneho prípadu začína plynúť lehota 60 dní. Toto vlastne stanovuje nariadenie. A preto informácie, ktoré 5 až 6 mesiacov stáli niekde na stole, ak neboli vyhodnotené, potom prezentujú e, s výrazným oneskorení verejnosti a tvrdí sa, že bola držená lehota. V prvej polovici roka 2014 viac ako 350 prípadov bolo zadržiavaných niekoľko mesiacov bez toho, aby došlo k registrácii e, údajov a informácií. Keď my máme robiť poriadok, tak to aj urobíme, ale potom naozaj dôjde k zemetraseniu a keď tomu chcete zabrániť, komisia musí konečne niečo urobiť tak to preto už nemôže pokračovať. Tu ide o, o mnoho viac um, ako o efektívnosť boja proti podvodom. Naozaj o mnoho viac. A veľmi ma znepokojuje, že sa všetci tvária, že sú nevinní, že sa ich to netýka. Dohľadný uh, výbor sa o to snaží a celé mesiace sa to um, zastiera tým, že nás utešujú, uh, že nie je prístup k štatistickým údajom. Vieme, že je to ťažké a nemôžete takto pokračovať. Teraz eh, tento dohľadný výbor obsahuje takých ľudí, ktorí nemôžu konať. Viem, že v členských štátoch existujú eh, rozsiahle operácie. Využiť tento dohľadný eh, výbor na to, aby sa nasadili ľudia, ktorí sú potom napojení na príslušné zdroje. Avšak ak komisia s tým nič neurobí, tak si urobíme niečo my. Chcem preto, aby sa k tomu pristupovalo naozaj veľmi e, s veľkou vážnosťou. Chceme vyzvať radu k tomu istému. Práve preto, že nám naozaj ide o boj proti podvodom, nemôžeme akceptovať, aby sa štatistiky takýmto spôsobom e, nesprávne poskytovali. Ja už som o tom diskutovala viackrát, e, aj tu vo výbore s generálnym riaditeľom a môžem vám povedať len toľko, že komisia by mala zakročiť. E, zamestnávateľský kódex vám dáva možnosti, ako zakročiť. Prečo to nerobíte? Pretože komisia nie je zodpovedná za fungovanie OLAFu takisto ako je zodpovedná za generálne riaditeľstvo. Ja som sa snažila už vysvetliť, že komisia má administratívnu úlohu, keďže OLAF je súčasťou jej štruktúry, ale komisia nie je zodpovedná za spôsob, ako OLAF eh, vykonáva svoje povinnosti. Generálny riaditeľ prichádza pravidelne na vaše schôdze, môžete ho priamo osloviť, môžete na ňo tlačiť, aby sa veci zlepšili, ale komisia eh, nemá právomoc eh, zasahovať do spôsobu fungovania OLAFu. Takto je to jednoducho právne nastavené. My nemáme právo zasahovať do fungovania OLAFu a do spôsobu, ako OLAF pristupuje k svojim vyšetrovaniam. Je mi to ľúto, ale takáto je právna situácia. Naozaj, eh, my nie sme správnym adresátom vašich eh, obáv. Musíte sa obrátiť priamo na generál riaditeľa alebo na dohľadný výbor. Kolega Stas sa už na to pýtal. Ja sa tiež chcem opýtať, či vôbec viete o týchto prípadoch. I've heard what you said here. Vypočula som si to, čo ste dnes povedali, ale keďže to nie je naša zodpovednosť, nie, nemáme informácie, pretože my nie sme správnym adresátom. Toto sa musí riešiť priamo v kontakte s Olafom, nie s komisiou. Next off the list is the kollege Zeller. Ďalej kolega Zeller. Ďakujem. Pani predsednička, chcem sa ešte vrátiť k stratégiu 2020, ak dovolíte, a k plneniu cieľov. Ja som väčšinu svojho života strávil v štáte, kde plánované hospodárstvo bolo hlavným princípom politického zriadenia, kde boli vždy obrovské plány, nádherné správy o tom, ako sa plány plnia a tento štát už neexistuje. Ja nebudem e, za ním plakať, ale dôsledkom bolo, že systém sociálneho hospodárstva výťazom nad plánovaným hospodárstvom. A to podporujem. A opäť tu máme veľké plány, desaťročné plány s konkrétnymi cieľmi. A ja sa pýtam, ako chceme kontrolovať, či sa tieto cieľe naozaj plnia. Myslím, že si nemôžeme dovoliť e, takú bláž ako v roku 2009, keď sa cieľe nepodarilo plniť. Celá Lisabonská stratégia totiž vtedy um, bola pochovaná pekne potichučky, bez diskusie, len s malou poznámkou, že sa cieľe nepodarilo splniť. E, svetové dejiny sa e, vyvíjali iným smerom, je nám ľúto, ale čo, máme novú stratégiu. Teraz O 5 rokov neskôr už plinie 5 rokov tejto novej stratégie. A myslím, že je najvyšší čas zvážiť, aká je aktuálna situácia. Myslím, že by sme sa nemali dopustiť rovnakej chyby, že by sme si odozdávali na zodpovednosť, že sú to ciele členských štátov, že sú to ciele Európskej únie. Nie, členské štáty a európske inštitúcie spoločne tvoria Európsku úniu a ak členské štáty si stanovili ciele a ak ich formulujú ako európske ciele, je to naša úloha, aj úloha komisie, aj parlamentu dbať o to, aby sa tieto ciele naozaj plnili. Inak totiž e, strácame dôveryhodnosť a nová komisia, takisto ako aj parlament, teraz e, ešte budú pracovať zhruba 4,5 roka do roku 2019 a potom sa ukáže, či táto stratégia bola alebo nebola úspešná. Myslím, že to dlhujeme tomuto vynikajúcemu projektu tejto Európskej únii. Musíme z toho urobiť úspech. Niektoré ciele z objektívnych dôvodov, pretože svet sa nevyvíja, ja sa definovať podľa vôle a predstav eh, sa budú musieť upraviť a musíme eh, stanoviť také ciele, ktoré budú správne. Mali by sme to trošku viac aj popularizovať eh. v každom prípade tam, kde ja som v kontakte s kolegami z národných parlamentov, z regionálnych parlamentov, oni majú svoje vlastné ciele, ale um, pojem EU 2020 sa objavuje len z úst expertov, ktorí tam prichádzajú od nás. Teda nie je to e, všeobecne známy pojem, nie je to nejaký základ pre ich potom vlastnú politiku na ich regionálnej, respektíve národnej úrovni. tak ako sme to naplánovali my, že Európska únia je projektom spoločenstva a že len spoločne môžeme plniť naše ciele. Myslím si, že roky 2015-16 sú naozaj mimoriadne dôležité z hľadiska plnenia nových programov. Mali by sme dbať o to, aby sa to plnilo. Opäť e, máme meškanie, opäť e, sú um, schválené mnoho programy v operatívnych programoch, pričom až teraz dochádza k schvaľovaniu, aj keď už to malo bežať do roku 2014. Eh, čas eh, beží veľmi rýchlo, 5 rokov uplynie, ani sa nenazdáme. Ako a potom zistíme, mm, že sa veci neplnia, mali by sme si stanovať naše ciele reálne, tak aby sme posúvali Európsku úniu vpred, nie aby sme opäť museli eh, jednoducho skonštatovať, že to bol sa dobrý nápad, ale žiaľ nepodarilo sa to. Nech sa páči. Ďakujem. Ja plne chápem, čo sa snažíte povedať. Myslím, že musíme byť veľmi opatrní v stanovaní príliš mnohých cieľov, ktoré potom nedokážeme plniť, ale naozaj si myslím, že to, čo sa meria, sa naozaj aj plní. E, teda ak e, sú cieľe správne zvolené, sú e, dobré, taktiež je podľa mňa užitočné upozorňovať aspoň čiastočne na stratégiu EU 2020, eh, že je úspešná. Myslím, že z tej krajiny eh, aj ďaká nej uvedomujú, že neinvestujú dostatočne do výskumu. Už som eh, spomenula cieľ predčasného ukončovania školskej dochádzky. Myslím si, že aj preto, že tento cieľ je v stratégii mnoho členských štátov, už zaktivovalo mnoho takýchto politik, aby sa znižoval počet mladých ľudí, ktorí predčasne opúšťajú školu. Myslím, že z hľadiska zvyšovania povedomia stratégia bola úspešná a jedna zo zmien, ktoré prináša Lisabonská zmluva, respektíve Lisabonská e, stratégia, e, spočíva v tom, že tam bolo príliš veľa cieľov, ktoré sa nepodarilo plniť. E, stratili sme jednoducho prehľad. Myslím, že je dôležité stanovať si také ciele, ktoré nás majú posúvať vpred. Myslím, že do akej miery sú členské štáty ochotné e, stanovať si záväzne ciele, súvisí s tým, e, do akej miery e, sa cítia schopné plniť ich. Myslím, že my sa môžeme akurát snažiť prepájať ciele so spôsobmi ich konkrétneho plnenia peniaze e, z európskeho rozpočtu, e, ktoré sú určené na tieto účely, sú e, dosť značné, ale celkovo je to len 1% európskeho HDP. Nemôžeme teda transformovať Európsku úniu iba z týchto zdrojov, ale tým, že prepojíme politiku so stránkou hospodárskeho riadenia, taktiež s rozpočtom a s iniciatívou pre investície, môžeme sa pokúsiť konkrétne naplánovať, ako sa tieto cele majú plniť. V skutočnosti sa však veci dejú na úrovni členských štátov. Členské štáty nesú zodpovednosť eh, za väčšinu plnenia týchto cieľov. A toto sa e, nezmení. Myslím si, že na úrovni EÚ môžeme však urobiť mnoho preto, aby sme mobilizovali členské štáty, aby sa snažili eh, posúvať sa správnym smerom, poskytovať im politickú a niekedy aj finančnú podporu. Je to však proces, ktorý trvá istý čas, vyžaduje si dostatočné eh, dávky vytrvalosti. Súhlasím, že stratégia nie je až tak dobre známa, ako by sme si želali. Snažíme sa aj posilňovaním zamestnancov v našich, eh, eh, na našich zastúpeniach členských štátoch, aby sme do toho zakomponovali okrem iného sociálnych partnerov aj národné parlamenty, aby sa viac zaujímali tento program. Je to proces, ktorý je relatívne pomalý, ale vidíme, že postupne sa zvyšuje záujem mnoho zástupcov aj občianskej spoločnosti sa chce snažiť e, pomáhať na plnení týchto cieľov, teda my o týchto ťažkostiach vieme a snažíme sa posúvať veci správnym smerom. Ďakujem. Ďakujeme. Ja som opäť na zozname rečníkov. E, je mi ľúto. Kolega De Jong poukázal na e, etický kódex e, komisárov, vznikol etický výbor v roku 2013 a ten konkrétny prípad, ktorý sa tam prejednalo, sa týkal samotného etického výboru a bol z roku 2009. Máme tu rozhodnutie Vyzerá asi takto. Je to úplne neprehľadné. Jasne sa však ukazuje, že je to jasné porušenie etického kódexu zo strany bývalého komisára, ktorý e, však až o niekoľko rokov e, bolo možné zistiť, e, a to z anonimných zdrojov, že existovala zmluva, ktorá nebola povolená. Chcem sa opýtať, či to malo nejakú dohru a čo nás uistuje, že tento etický kódex sa dodržiava všetky tieto pekné ustanovenia, ktoré sme si tam schválili a na základe ktorých má fungovať aj etický výbor, čo nás e, môže ubezpečiť o tom, že už k takémuto prípadu nedôjde. Tento prípad je naozaj úplne tým najhorším možným a nemalo by k nemu už nikdy dôjsť. Čo sa však preto robí, prosím? Um, well, on this... No a čo sa týka tohto konkrétneho prípadu, tak tam sa ukazuje, že ten kódex funguje, pretože keď sa dostali informácie na komisiu, tak prebehol postup e, ďalších kr- prešetrenie ďalších krokov, potom to viedlo k rozhodnutiu a myslím si z očividných dôvodov to teda prebehlo takto. No a tento kódex sa týkal veľmi malej skupiny ľudí, ktorí dobre poznajú e, svoju zodpovednosť, svoje kompetencia čo sa týka bývalej komisie, podľa oznamení, ktoré máme k dispozícii, tak teraz vidíme, že skutočne vedeli presne, e, za čo sú zodpovední a e, vždy zaručili, že každý krok, ktorý budú robiť, ktorý urobia, bude v súlade s kódexom a taktiež sa e, určite zaručilo, že aj nový komisár od prvého dňa v úrade budú presne poznať e, svoj, e, svoj rezort, svoju zodpovednosť. Tak všetko, čo sa dá robiť, tak to sa aj robí na komisii. No a čo sa týka nejakého systému, ktorý by fungoval a ktorý by bol ešte prísnejší než nejaké vnútroštátne systémy, tak e, tam si myslím, že komisia skutočne má veľmi prísny kódex, ktorý zaručí e, procedúry na dostatočnej úrovni. No a ten prípad, o ktorom hovoríte, pani predsednička, tak to je príkladom e, toho, že ten systém funguje. Takže tento prípad mal potom nejaký dopad? Alebo to, to do, alebo tam došlo k dodatočnému e, povoleniu, pokiaľ som to správne pochopila. Áno, správne ste to pochopili. Kolega Novakov. Ďakujem. Takže my vieme, že Komisia má svoj vlastný rozpočet, ktorý sa týka technických asistentov, mm, manažujúcich týmov a tak ďalej. Ale máme predstavu o tom, aké percento sa dostáva k príjemcom, aké je percento výdavkov ktoré ide na spravovanie týchto prostriedkov alebo tých fondov. Ako to vyzerá tam? Za jedno investované euro, koľko z toho absorbuje systém a koľko sa dostane k príjemcovi konečnému? Um, it... No, to poviem všeobecne, pretože je to prípad od prípadu. A niektorá tá administratívna podpora. Tam to vyzerá tak, že teda máme konzultačné služby vo všeobecnosti. Je to asi 6%, ktoré teraz absorbujú v tom procese. To určite menej než 10%, ale to je iba taká všeobecná odpoveď. A mám ešte jednu otázku k téme track and trace, teda vystopovať. V roku 2013 eh, bolo vyhlásené mm, eh, vyhlásená súťaž na DG Sanko. Máme tam portugalskú firmu, ktorú vedie bývalá španielská komisárka. A je tu teda otázka. Track and trace. Ako môžete vybudovať systém, tak aby sme mohli stopovať e, tabakové produkty až po konkrétnu škatulku, nielen po kartón napríklad. No a ďalej. Máme tam štandard, že po teda skutočný pracovné pomeru sa nedá, alebo nemôže ten človek pracovať po dobu 5 rokov pre e, nejakú tabakovú spoločnosť. No a my tam máme e, taký takú podzákazku. Máme tam skupinu, ktorá spadá pod SIPA, to je americká firma a v roku 2012, v decembri teda bola založená a tam tá nespadá pod toto 5-ročné prechodné obdobie. Je tam taký príbeh, kde som sa tým trochu zamyslela. Musíte sa, musíte, nesmiete zabúdať na to, že prebieha lobovanie zákulisné. Ide tu o svetové štandardy pre rôzne produkty, kozmetické, liečivá a tak ďalej. Takže to sú veľmi citlivé otázky. A takéto zadávanie podzakázok, to je niečo, na čo sa mnohí pozerajú s nedôverou. Ja som sa popýtala, aby som sa ozoznámila s okolnostiami prípadu. Ako sa na to pozeráte vy? Ďakujem za odpoveď. Madam Chairman, I have to confess, you seem to know far more about it than I do. So... Pani predsedajúca, neviem, či viem o tom viac ako vy. Možno keby bolo možné dať otázku písomne a ja by som potom sa poradila s kolegami a odpovedala vám, pretože ja neviem všetko na spomeň, nemám také rozsiahle vedomosti. Ak žiadate podrobnosti alebo konkrétnosti, bolo by oveľa lepšie, keby, keby ste mi písomne dali otázky a ja, ja vám písomne zodpoviem. Áno, ja som si napísala 5 otázok, ktoré vám rada prepošlem aj spolu s ostatnými otázkami Ja nie som členkou žiadnej lobujúcej skupiny, ale sledujem s veľkými obavami a s veľkou pozornosťou to, čo sa dialo ohľadom tohto zadávania podzákazok. Tam prebehli obrovské špekulácie, takže si myslím, že je tam treba sa postarať naozaj o transparentné podmienky. A Takže mne nič neunikne, všetko to budem sledovať. Ďalej, čo sa týka toho Eh, mechanizmu na eh, verifikáciu spolupráce s Rumunskom a Bulharskom. Možno ste o tom počuli. Takže píše sa, že štyria zamestnanci toto majú na starosť. Mňa ujalo, že len štyria. O Olaf sa starajú traja, o túto dôležitú časť len štyria. Takže to by ma zaujímalo, ako to bude vyzerať ďalej. Ja to skutočne pozorne, alebo všetci pozorne čítame správy o pokroku z Rumunska, z Bulharska. V Rumunsku sa snažili často vyvliesť z tohto mechanizmu. Na to sa dívam kriticky, keďže ešte tam stále chýba zaznamenať veľký pokrok, takže prosím, vyjadrite sa k tomu, ako sa zaručí, že naše peniaze tam budú bezpečí, pretože samozrejme eh, Rumunsko a Bulharsko nám zadávajú veľké dôvody k tomu, aby sme si robili starosti. Rumunsko, tam máme napríklad agrárny fond, kde dochádza k nejakým problémom, nedostatkom. Bulharsko je to trochu lepšia situácia, ale naďalej ešte sú podpriemerní, takže máme tu bod 318 e, správy, balíček Juncker, to je teraz je predkladaný. Ako to vyzerá s uštovacou povinnosťou v súvislosti s týmto balíčkom? Nespadá to pod absolutórium z roku 2013, ale my kde vlastne sa dopracujeme k informáciám v súvislosti s týmto celým balíčkom, čo sa týka opatrení a celého balíčka, kde e, sa dopracuje konkrétnym informáciám a nie len k tomu číslo 8 miliard eur. Ďakujem. Thank you very much. Um... Ďakujem. Čo sa týka mechanizmu, ktorý tu spomíname, chcela by som vás informovať, že komisia prijala spôsob, ako vidieť napredovanie a porovnávanie s minulými obdobiami. Tento mechanizmus CVM nie je nastavený na komunitné fondy, takže OLAF s tým nesúvisí, nemá tu e, právomoci. Ide tu o justíciu v oboch krajinách a korupciu, ktorá sa potom môže sprostredkovane dotýkať aj unijných finančných prostriedkov. Myslím si, že sme využili tento mechanizmus na pomoc obom krajinám, aby sa legislatíva náležite zapracovala. A čo sa týka podávania správ nahlasovania a spolupráce, tam tiež tento mechanizmus bol nápomocný. Aj pri školení odborníkov v justícii pomohol. Pomohlo sa tam nastaviť informačné technológie optimálnym spôsobom. Napriek faktu, že vidíme napredovanie pri porovnávaní s minulosťou, v niektorých oblastiach predsa len je potreba demonstrovať trvalú udržovateľnosť a nevratn, nezvratné fungovanie tohto systému. Pán predseda komisie Juncker to vidí ako svoju prácu v rámci mandátu tejto komisie, takže máme na to 5 rokov a nemáme taký zámer, aby tieto mechanizmy boli tu stále, malo to byť vždy len dočasné riešenie, mal to byť vždy len mm, podporný nástroj, inštrument, keď krajina e, to potrebuje v tom období, iba keď to potrebuje, ale odkedy bol mechanizmus CVN nastavený, Komisia venuje oveľa viac pozornosti tomu, ako fungujú právne systémy v členských eh, štátoch EÚ. Viete, že máme tu aj ďalšie nástroje, napríklad správy o no, boji proti korupcii v jednotlivých krajinách. A len čo bude dosiahnutý cieľ mechanizmu CVN, vrátime sa k normálnym mechanizmom kontroly a dohľadu ktoré komisia má k dispozícii k všetkým členským štátom EÚ. Je to ako loď, ktorá príde do prístavu a tam sa odovzdá ten náklad iným spôsobom, čiže budeme potom pracovať s členskými štátmi naďalej, ale iným spôsobom. Návrh je na stole, treba sa dohodnúť, čo ďalej, ale Európska investičná banka by mala byť zodpovednou za výber projektov a zabezpečenie ich realizácie. Takisto, ak sa taký, takáto dohoda ak takáto dohoda prejde, mal by tu byť výbor zodpovedný za investície. Takisto by sa mali stanoviť kritéria, na základe ktorých sa vyberú jednotlivé projekty. Tento výbor by nemal jednoducho vybrať projekty, musí nastaviť kritéria. Európska investičná banka potom bude robiť kontrolu bežným spôsobom, tak ako to robieva v podobných prípadoch. A komisia bude z politického hľadiska monitorovať úzko, zblízka, či investície sú v zmysle európskeho projektu väčší sú v európskom duchu a budeme naozaj aj kontrolovať, či tento mechanizmus, keď bude v praxi realizovaný, ako je, bude možné podávať správy v zmysle článku 318. Tam budeme vidieť, ako tento program, aký je úspešný tento program a koncepcia v súčasnosti um, skôr je taká, že by to bol istý trust, istý súbor finančných prostriedkov, nad ktorými by mal dohľad, mala dohľad Európska investičná banka. A toto by boli operačné prostriedky, ktoré by sa z tohto trastu, z tohto fondu potom čerpali. Ďalší rečník. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Ďakujem, pani generálna tajomnička Európskej komisie. Prepačte mi, že meškám. Bežal som sem rovno z letiska. Mám e, konkrétnu otázku, ale aj chcem si poprosiť o objasnenie. Dovolte mi trošku sa zamyslieť nad tým, kto je zodpovedný za to, čo robí Olaf. Ak to nie je komisia, tak kto? My sa stále pýtame túto otázku a nedostávame na ňu odpoveď. Ak Olaf niečo vyšetruje, kto dozera na Olaf? Ja sa to pýtam preto, lebo každý má skutočne obavy. Olaf vždy vyhlasuje, že sa obáva svojej nezávislosti, ale ja neviem, či by Olaf ešte mohol byť nezávislejší, ako je. To je len moja poznámka. A moja skutočná otázka teraz, ktorá sa týka mojej poznámky, mohli by ste mi špecifikovať, v e, písomnej otázke číslo 3, teda v odpovedi na písomnú otázku číslo 3 e, sa mi chýba, či niektoré informácie, ktoré máte vy a ktoré súvisia s tým, ako OLAF vedie vyšetrovanie a ktoré OLAF potrebuje na to, aby viedol vyšetrovanie, boli odfiltrované alebo boli všetky dané OLAFu. Odpoveď, ktorú som od vás dostal, ja nechápem, čo sa tam píše. Ak niečo je filtrované, tak by ste mohli, prosím, objasniť, čo to znamená, keď hovoríte, že všetky informácie generálna tajomnička odoslala podľa toho, ako to bolo vyžadované podľa toho, ako to bolo vyžadované kým? Vami? Tým, ktorí odoslali informácie? Alebo Olafom? Vyžadované Olafom, ktorý ich mal prijať? Ako môže Olaf vedieť, čo je od nich vyžadované, ak vy odfiltrujete tie informácie a Olaf ich všetky nedostane, ani nemôže vedieť, či ich chce. Pani generálna tajomnička, ďakujem za otázku. Je, to, je tu nariadenie o OLAFe, ktoré hovorí, ako OLAF funguje. A takisto sa hovorí o úlohe komisie v súvislosti s OLAFom. Každé informácie, ktoré dostaneme na generálny sekretariat, môžu a tie, ktoré môžu mať vplyv na ochranu európskeho rozpočtu, tie pošleme OLAFu. Čiže naša interpretácia toho, čo posielame OLAFu, ktoré informácie posielame OLAFu, E, táto interpretácia je dosť široká a my to môžeme aj dokázať. Oni potom si až overia, že či môže takáto informácia viesť k vyšetrovaniu alebo k zisťovaniu nejakých skutočností. Ale my, keď získame informácie od verejnosti alebo od bielých vrán alebo od ľudí, čo poukážu na nekalé skutočnosti, tak tieto informácie, ak sme nimi znepokojení, tak ich e, hneď posielame Olafu a máme Eh, uzavreté Memorandum of Understanding s Olafom, ako sa tieto veci dejú. A ďalší rečník. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. A ja by som si dovolil komentár k Olafu. O Olafe sa tu často hovorí v tomto výbore. Aj pozitívne, aj negatívne. Ja mám otázku v tomto zmysle. Zdôrazňujeme nezávislosť OLAFu na jednej strane, ale nemyslíte si, že niekedy táto nezávislosť trošku presahuje rámec ľudských práv, že to je až príliš veľká nezávislosť. Poviem vám to na príklade. Ak je tu osoba, ktorá je vyšetrovaná, sú jej ľudské práva naozaj chránené? Má takáto osoba k dispozícii odvolanie alebo nejaké nástroje, aby sa zabranilo OLAFu na diskreditať, aby OLAF bol použitý na diskreditáciu niektorých osôb, aby sa OLAF zneužil ako nástroj? Máme dostatočnú ochranu pre osoby, ktoré OLAF vyšetruje? To je moja prvá otázka. Druhá otázka sa týka toho, čo aj pani predsedajúca spomenula. Investičný plán pána predsedu komisie Junckera. V tej súvislosti ste spomenuli, že Európska investičná banka bude vyberať projekty, ktoré budú mať nárok na tieto investície. A to bude dosť náročné. Aké kritéria použije EIB na výber projektov? Aká bude úloha členských štátov a komisie pri tomto výbere projektov na investície? A moja otázka ďalšia. Aký bude scenár celej tejto veci? Na jednej strane budú kritéria pre projektov, teda projekty budú musieť splniť isté podmienky, isté kritéria, najmä, aby dosiahli sa ciele Európa do roku 2020. A potom tu budú aj kritéria trvalej udržateľnosti, ktoré komisia e, nastolí a to bude asi dosť náročná úloha pre EIB. Ako bude participovať komisia svojimi odborníkmi, svojou erudíciou pri výbore týchto projektov? A ďalšia otázka. Máte akýsi predbežný výpočet nákladov na tento výber projektov? Ako bude celý proces monitorovania a manažovania vyzerať? počas celého investičného cyklu. Aké budú tieto náklady? Ďakujem. Pani generálna tajomnička, ďakujem. K vašej prvej otázke by som odpovedala, že komisia navrhla, aby sa vytvoril úrad Európskeho prokurátora a súčasť tohto námetu je aj práve možnosť obrany, obhajoby. Nie všetky členské štáty budú chcieť byť súčasťou Európskej prokuratúry, aspoň na začiatku sa budú brániť tomu, aby niektoré prípady sa vyšetrovali Európskou prokuratúrou, preto sme predložili ďalšie námety a návrhy. OLAF bude naďalej zodpovedný za tie prípady, ktoré nebudú spadať do portfólia Európskej prokuratúry. A myslím si, že právo na obhajobu je, na to je myslené pri Európskej prokuratúre. Takže máme dva návrhy na stole a oba tieto návrhy e, sú, sa k nim musí vyjadriť Rada a parlament a oba posilňujú právo na obhajobu. K druhej otázke. Komisia jasne od začiatku povedala, že žiadne rezortné ani geografické vymedzenia nebudú pri týchto projektoch pretože tu nejde o to, že sa ide, idú prideľovať prostriedky z rozpočtu. Tu ide o to, že sa idú vytvárať možnosti na ďalšie multiplikovanie peňazí. To znamená, že projekt musí byť dostatočne rozumný, aby sa udržal životaschopný, aby dokázal splatiť pôžičku. Výber takýchto projektov bude v rukách profesionálnych investičných bankárov. Návrh komisie predpokladá investičný výbor, v ktorom Európska komisia bude participovať. A ak by členské štáty chceli finančne prispievať k tomuto fondu, tak by mohli participovať aj inak. Ak by ďalšie strany chceli prispieť ku kapitálu tohto fondu, tiež budú môcť, ale celkový smer výberu projektov bude musieť byť dodržaný. My v komisii nemáme investičných bankárov, čiže nemáme erudíciu potrebnú na výber projektov, čiže my to robiť nebudeme ako komisia. Náklady na výber projektov, tam budú poplatky zo strany EIB, ale to sa bude zapracovávať do mesačných splátok pôžičiek. Máme problém s EIB a s podávaním správ tejto organizácii. Ehm, ale dúfame, že dosť sa to zlepší. Už sa nikto ďalší nehlási o slovo, tým sa dostávame na koniec našich názorov. Chcel by som vás srdečne poďakovať. Chcel by som hovoriť ešte o jednom probléme. Hovorili ste, že problematiku OLAFu a možných sfalšovaných štatistík musíte prediskutovať s generálnym rediteľom. No a náš problém je ten, že pokiaľ tento človek nám dá dôvod si myslieť, že nemôžem očakávať žiadne pravdivé informácie, tak e, v podstate s tým názorom nič nevzíde. Je to téma pre komisiu, ale týka sa to aj e, predpisov, konkrétnych predpisov a musíte nám to e, osvetliť. Pokiaľ to, sa tomu nebudete venovať vy, tak budem venovať my to vám môžem slúbiť, ale v každom prípade je to naozaj smutné, pokiaľ, žia, pokiaľ e, sa e, to služobné právo na niekoho potom nevzťahuje. A náš výbor ešte zorganizuje vypočutie v súvislosti s tým mechanizmom verifikácie spolupráce v Rumunsku a Bulharsku. Tam sa budeme venovať výsledkom 7 rokov po vstúpení týchto dvoch krajín do EÚ a bolo by dobré, pokiaľ aj vy by ste nás v tomto podporili. Ďakujem vám za váš čas a za otázky a za odpovede. A Prajem vám veľ, veľa úspechu a ešte pekný deň. A určite sa k tomu ešte v budúcnosti vrátime. Ďakujeme. Takže, prechádzame teraz ďalej téme Srbsko. Prestupová pomoc EU e Srbsku. Predstavuje sa tu správa aj pána Fasakaša, spravodajca je tam až Deutsch, taktiež tu David McGillister, ktorý je spravodajcom pre AFED. Je pekné, David, že si tu s nami. A teraz dostane slovo zástupca dvora auditorov, e, pán Fazakaš. Genau. Das merkt man halt gleich. Die Leute vom Generalsekretariat sind einfach Takže ľudia z generálneho sekretariátu sú veľmi disciplinovaní, odchádzajú potichučky. Takže to oceníme. Pán Fazakáš, môžete hovoriť. Vielen Dank. Ďakujem. Vážená pani predsednička, ďakujem vám za slovo. Takže najprv by som chcel poďakovať vám aj vamušu sekretariátu, že sa vám podarilo teraz zaradiť na, nezaradiť na program e, našu správu o Srbsku. No a keď už ďakujem, tak chcem poďakovať aj vášmu spravodajcovi Tamášovi Dojčovi, že tak intenzívne sa e, ujal tejto úlohy a predstavil nám veľmi dobrý pracovný dokument. Naša spolupráca už trvá nejakú dobu. Taktiež sme spolupracovali v prípade správy o Chorvátsku a teraz budeme takto dobre pokračovať. Predtým, než vám poskytnem také krátke zhrnutie, tak umožnite mi prosím krátky historický prehľad. Nie je to e, pre vašu informáciu, ale pre informáciu mnohých, mnohých nových kolegov, ktorí možno túto časť histórie nepoznajú. Určite si dobre spomínate, že dvor auditorov v roku 2006 v lete vydal osobitnú správu ohľadom e, podpory Rumunska a Bulharska, e, predprístupové podpory a o tom sa potom diskutovala aj v rámci výboru KONT. Tam bola tá správa k dispozícii a obsahovala mnohé dôležité kritické poznámky. A vtedy s vašou podporou ako koordinátorky za EPP sme e, ďalej diskutovali o tejto správe. No a vtedy sme pozvali aj pána Oli Réna, ktorý bol komisárom e, za oblasť rozšírenia EÚ. A tam sme diskutovali o teda výsledkoch, o nálezoch a povedal, možno máte pravdu, ale je príliš neskoro, pretože už sme urobili politické rozhodnutie. Že e, dvor auditorov prišiel so kritickými poznámkami a mal pravdu, tak to sa ukázalo aj v praxi, že asi rok po vstupe týchto dvoch krajín do EÚ komisia musela vytvoriť nejaký mechanizmus prešetrenia spolupráce s týmito dvomi krajinami, pretože tam dochádzalo k problémom s riadením a spravovaním, ktoré museli byť odstránené. Tak, aby sme toto preklenuli, sa dvor auditorov rozhodol vám dať dispozície svoju správu o Chorvátsku. A teraz sme sa naozaj veľmi snažili, aby sme vo vzťahu k Srbsku taktiež včas predložili dokument. Minulý týždeň ste hovorili s našim dvorom auditorov a hovorili ste o čase, ktorú, e, ktorý potrebujete. Ja by som chcel poukázať na to, že je to v tejto súvislosti veľmi dôležité. A v rámci e, prostredníctvom našej správy v podstate pomáhame zákonodarcom, rade, parlamentu aj komisii, aby sa správne rozhodli a preto by ste si mali prečítať a zohľadniť aj naše pripomienky a kritické body. Je tu odporúčania. Komisia by správne mala pochopiť aj naše odporúčania. Ide nám o to, aby, tá, aby práca bola vykonávaná čo najlepšie v pozorovaných krajinách. Preto by som vám chcel dnes poďakovať, že nám dávate príležitosť predstaviť našu osobitnú správu o Srbsku. Srbsko je jedno z dôležitejších krajín na Balkáne, nielen z historického hľadiska, nielen čo sa týka e, veľkosti alebo počtu obyvateľov, ale Srbsko od roku 2007 e, dostáva ročne 170 miliónov eur ako podporu Takže za tých 7 rokov sme Srbsku dali už e, viac než miliardu eur. Sú to všetko prostriedky IPA. Je to aj príspevok na governance, na riadenie a spravovanie. A my týmto chceme zaručiť, aby sa tam vytvorili potrebné kapacity pre Srbsko ktoré bude potrebovať, až vstúpi do EÚ, aby tam dochádzalo e, k dobrému e, teda, riadeniu. No a je to taktiež e, sprevádzané mnohými nefinančnými pomocnými prostriedkami. A my pri našom šetrení sme si stanovili novú úlohu. Samozrejme sme mali dva základné body Poprvé, či zistí, či komisia e, projekty v rámci EPA dobre viedla a po druhé, čo sa týka tých nefinančných prostriedkov, či tamto prebiehalo v poriadku, ale teraz je treba rozhodnúť o tom, či tie projekty boli dobre vybrané, naplánované a vykonané. A taktiež musíme sa sústredovať na to, či sú udržateľné. A predovšetkým v prípade Srbska, pretože tam máme také horizontálne prierezové otázky. A najdôležitejšou z nich je práve otázka korupcie. A my to vieme, že toto je dôležitá otázka a preto prípade týchto dvoch projektov, či už governance alebo nie governance, tam sme vždy dbali na to, aby táto hlavná priorizová otázka korupcie vždy e, tam bola v popredí a musíme dbať na to, aby Srbsko sa prispôsobilo európskym štandardom v tejto oblasti. Ja by som to krátko zhrnul. Zistilo sa, že komisia e, spravovala tieto pomocné prostriedky pre Srbsko. Dobre. A prispeli sme účinne k tomu, aby sa v Srbsku implementovali sociálne hospodárske reformy, aby sa zlepšil systém riadenia a na základe skúseností s inými krajinami v rámci pomoci IPA komisia plánuje finančné a nefinančné eh, prostriedky, eh, sa lepšie sústreďuje sa stále viac na otázky riadenia. Takže sa komisia poučila v minulosti a preto sme veľmi radi, že vám môžeme predložiť pozitívnu správu. Komisia sa poučila, ale samozrejme pred, seb- pred nami ešte stoja ďalšie dôležité úlohy a tieto úlohy sú obsiahnuté v našich záveroch a v našich odporúčaniach a ja s radosťou hovorím, že komisia vo svojej reakcii e, podporila všetky naše pripomienky a odporúčania a ja som vám na dispozícii, pokiaľ sa chcete niečo opýtať a dúfam, že táto správa poslancom, komisii aj rade pomôže pri konečnom politickom rozhodovaní. Ďakujem.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 Aj keď e, každá téma je dôležitá na programe nášho výboru, rovnako dôležitá, ja aj preto, že som spravodajcom aj pre iné témy, ale aj preto, že túto tému považujem za mimoriadne dôležitú a relevantnú, aby sme preskúmali predstupové formy pomoci, najmä čo sa týka prípravy vstupu Srbska do EÚ. Teraz som veľmi rád, že máme priestor diskutovať o tom. Správa e, dvora auditorov je veľmi kvalitná a domnievam sa, že aj práca komisie, aj výboru sa výrazne zlepšili Aj vďaka tejto správe chcem sa poďakovať pánovi Fazakašovi za jeho vynikajúcu prácu. Pillanatban nem ismerhető, nem ismerjük, hogy... Chcel by som upozorniť, že zatiaľ ešte nepoznáme dátum vstupu Srbska do EÚ. Podľa hlavných politických predstav by to malo byť zhruba v roku 2020, respektíve začiatkom tohto desaťročia by sa Srbsko mohlo stať členským štátom EÚ. Chcel by som teda poukázať na to, že aj keď v posledných rokoch rozširovania sa rozhodnutia súvisiace s rozširovaním prijímali najmä z politických dôvodov. Zrejme tak e, tomu bude aj v budúcnosti. Európska komisia a jej vedenie by si mala uvedomiť, že do roka 2019, eh, vzhľadom na to, že nedôjde k žiadnemu ďalšiemu rozširovaniu. Mm, nie sú v pláne žiadne ďalšie kroky s tým súvisiace. Nie som si istý, či je možné, aby mm, oficiálne predstaviteľe komisie prednášali takéto tvrdenia. Oni predsa nemôžu formulovať takéto politické stanoviská, ako keby to bolo um, formálne stanovisko Európskej komisie. Takéto rozhodnutie sa totiž neprijalo. Musíme teda opatrne formulovať takéto názory. Srbsko v najbližších rokoch bude musieť eh, sa vysporiadať s veľmi zložitými eh, úlohami, ktoré popísal pán Fazakaš až kým eh, sa stane plnoprávnym členom Európskej únie, musí si vybudovať eh, také schopnosti, kapacity, mm, ktoré mu umožnia fungovať ako plnoprávny člen EÚ. Komisia vo využívaní prostriedkov predstupovej pomoci aj nefinančného charakteru musí pamätať aj na to, že je ešte dôležitejšie pomáhať srbskej vláde a taktiež e, štátnej správe pripravovať sa na vstup. Komisia by mala pomáhať Srbsku podporovať e, dobrú administratívu a taktiež e, zaviesť také systémy, ktoré umožnia plniť program ako aj bojovať efektívne proti korupcii. V súčasnosti komisia nedokáže rovnako ako začiatkom roku 2000 ovplyvňovať riadenie v krajinách pred vstupom do EÚ. Situácia v komisii je momentálne iná. Komisia môže a mala by pomáhať Srbsku o mnoho efektívnejšie Myslím, že vo všeobecnosti sa dá povedať, že činnosť um, komisie je priateľná, ale tak ako um, dokazuje aj správa Dvora auditorov, sú tu aj isté výrady a nedostatky. Srbsko ešte musí veľa naprávať z hľadiska interných politik, taktiež súdnictva, ďalej stravovania verejných prostriedkov. Všetky tieto reformy by sa mali uzavrieť tak ako na to poukazuje aj dvor auditorov vo svojej správe Srbsko. A je súčasťou siedmých eh, národných programov, spálilo ich eh, v rámci prípravy na členstvo. A tieto národné stratégie, akčné plány nie sú dostatočne koordinované a nepreakozujú eh, rovnocenú mieru kvality. Ešte stále sú oblasti, v ktorých žiadna stratégia nebola prijatá, aj keď sú veľmi dôležité. Správa poukazuje aj na citlivé témy, ako napríklad decentralizácia, zemepisná decentralizácia e, štátnej verejnej správy a taktiež e, zriadenie regionálnej administratívy, ktorá by pomohla Srbsku na ceste do EÚ. Programovacie obdobie z roku 2007 až 2013 preukázalo zlepšenia vo výbere, v metodike výberu správnych projektov a komisia aj srbské orgány vynaložili značné úsilie, ktoré prinieslo aj svoje ocie. Som presvedčený a napokon hovorím to aj vo svojej správe, že v najbližších rokoch v rokoch 2014 až 2019 by sme mali posilňovať úsilie Srbska boje proti korupcii a taktiež musíme zdôrazňovať aj o význam novej legislatívy o ochrane bielých brán a taktiež celkovo o boji proti korupcii. Ochrana bielých brán by mala byť prioritou v tomto procese a mali by sme Srbsko v tomto podporovať. Vo všeobecnosti sa dá povedať, že komisia že komisii sa darí riadiť predstupové úsilie Srbska. Myslím, že odporúčania e, tejto mimoriadnej správy by sa mali zohľadniť. A taktiež by sme mali monitorovať e, ďalšie e, kroky. Aktuálny systém by sa mal zmeniť Ešte raz sa chcem poďakovať Dvoru auditorov e, za správu a dúfam, že komisia bude sledovať aj ďalšie kroky po tejto správe veľmi pozorne. Ďakujem. Ja, Ďakujeme. Ďalej nasleduje spravodajca z výboru AFET, e, kolega Alister. Pani predsednička, dámy a páni, chcel by som sa poďakovať e, výboru KONT za to, že ma pozval ja ako poslanec vo výbore AFET som stálym spravodajcom pre Srbsko. Potom, čo som si prečítal správu a pracovný dokument, všimol som si mnoho podobných prvkov s mojím návrhom uznesenia o pokrokovej správe z roku 2014 v Srbsku, ktorý som prezentoval minulý týždeň vo výbore AFET. A mimochodom, o 36 minút uplynie lehota na predkladanie pozmeňovacích návrhov k môjmu uzneseniu. Uvidíme teda, aký bude výsledok tohto eh, procesu predkladania pozmeňovacích návrhov. Eh, myslím si, že správa dvora auditorov je veľmi cenným príspevkom k tomu, aby ambiciozná politika, ktorá sa vyvíja tu na európskej úrovni, eh, naozaj sa mohla prejaviť vhodnými krokmi aj priamo v praxi. Považujem za veľký prejav podpory, že dvor auditorov považuje projekty v praxi celkovo za dobre riadené zo strany komisie. Avšak, keďže nepoznám podrobnosti prestupovej pomoci z minulosti, prekvapili ma e, niektoré nedostatky, ktoré sa podalo odhaliť najmä. Ma znepokojuje, že dve tretiny auditných projektov prejavili nedostatky z hľadiska dlhodobej udržateľnosti výsledkov toto nie ani zďaleka uspokojivé. Taktiež eh, ma znepokojujú eh, slabiny v niektorých eh, projektoch, ktoré sa týkajú štátnej správy. Tieto sú kľúčové projekty určené na to, aby mala Srbská republika dostatočné kapacity uplatňovať svoje záväzky, ktoré súvisia s vstupom a s plánovaním vstupu. Ja vo svojom uznesení o Srbsku poukazujem na význam boja proti korupcii. To zahrňa takisto ako hovorí aj táto správa, projekty v oblasti boja proti korupcii a dobrej správy by sa mali stať eh, konkrétnym predmetom eh, prestupovej pomoci. A zdá sa, že v súčasnosti aj sú výbor AFED vo svojej pracovnej skupine o externých eh, nástrojoch financovania bude pozorne sledovať projekty, ktoré navrhuje komisia, aby sa zabezpečilo, že odporúčania dvora auditorov budú dostatočne zohľadnené v konkrétnej predstupovej pomoci. Celkovo chcem jasne a zreteľne